morning, colleagues. Good, good Dobré ráno, dámy a páni. Rád by som sa vám ospravedlnil za to, že som vás nechal čakať. Mal som nejakú inú aktivitu, ktorá mi zabránila v tom, aby som prišiel na čas. Ale začíname. Vítam vás na zasadnutí výboru ITRA takže máme zasadnutie dnes dopoludnia aj popoludní a zajtra predpoludním. Začíname normálne tým, že schválime program rokovania. Ak nie sú pripomienky, môžeme pokladať program za schválený bez zmien. Oznámenie predsedníctva. Nemáme nič výnimočné. Takže Poprosím vás o minútu ticha pred hlasovaním, kedy bude sála prítomná. To bude pred 10. hodinou. To je prvé výročie teroristických útokov na mesto Brusel. Mesto, kde žijeme a pracujeme. minimálne 4 dní v týždni pracujeme, pripomenieme si obete a vyjadríme im solidaritu. A je to solidarita aj voči všetkým vzájomne. Takže bod číslo 3 Začalenie emisí záchytov skleníkových plynov a využívania pôdy zo zmien o využívaní pôdy a z lesného hospodárstva na rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030 a zmena nariadenia Európskeho parlamentu a rady. Spravodajcom, spravodajkyňou je Marisa Matias. Dnes ju nahrádza pán Xavier Banito Ziluaga, Takže zvážime si návrh aj vyjadrenia tieňových predstaviteľov si využijem, vypočujeme, bude sa to týkať využitia pôdy a aj LULUCF. Eh, v júli 2016 bol publikovaný ten materiál a je to na základe článku 53 a ide o znižovanie e, miery využívania pôdy a týka sa to daných opatrení, ktoré sú v súlade s protokolom OSN až do roku 2021. Toto je veľmi relevantné, pretože sa to týka viacerých otázok, napríklad výskumu, inovácie, monitorovania pôdy satelitmi, ale týka sa to aj priemyselnej politiky. A vychádza sa z lesníctva v danom prípade. Takže, ak mi dovolíte, poprosím pána Xaviera Benitva Silvaga, ktorý bude hovoriť v mene pani Matias. Nech sa páči. Dobrý deň, vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Naozaj naša kolegyňa Marisa Matias tu nemôže byť dnes s nami. Mm, veľmi to ľutuje, ale je teraz je na pozorovateľskej misii e, volieb na východnom Timore, takže nie je to možné. Čiže ja ju dnes nahradím ona mi tu nechala niekoľko myšlienok, pokiaľ ide o túto e, správu. E, spravodajkyňa rozumie, že toto je veľmi dôležitá správa v stratégii Európskej únie, e, za účelom plnenia parížských dohôd uspokojivo tak z hľadiska environmentálneho, ako aj socioekonomického a navyše zohľadňuje rôznorodosť situácií, kontexty a rôzne situácie v jednotlivých členských štátoch. Po druhé, spravodajkyňa e, si myslí, že návrh Európskeho parlamentu, Európskej komisie je východiskovým bodom, vynikajúcim východiskovým bodom práce a predložila správu, ktorá sa e, rozpracúva tie kľúčové body návrhu komisie. Ide napríklad o navýšenie fondov na výskum a rozvoj v oblasti rozvoja lesov, po druhé využívanie európskych programov e, satelitného pozorovania ako Kopernikus na monitorovanie sektoru využívania pôdy a po tretie potravinová bezpečnosť a biodiverzita, po štvrté posilniť právnu bezpečnosť tak pre členské štáty, ako aj pre eh, privátnych operátorov, po piaté zoptimizovať eh, systém monitorovania a e, účtovníctva tak na, štá, na európskej ako aj na národnej úrovni a po šiesté staviť na systém riadenia pôdy, ktorý by podporoval produkty dlhodobého používania e, v línii s cieľmi e, obehového hospodárstva. Spravodajkyňa považuje za e, nevyhnutné, aby sme dosiahli čo najširší konsenzus medzi všetkými politickými skupinami, pokiaľ ide o túto správu a my budeme naozaj veľmi radi, keď budeme môcť dostať vaše návrhy, aby sme dosiahli čo najlepší možný text. Ďakujem. Ďakujeme, kolega. A teraz poprosím tieňových predstaviteľov, pani Ajuzo, EPP. Ďakujem, pán predseda. Koľko mám času, prosím? Yeah, great. Okay, sorry, sorry. Two minutes. <laughs> How many yeah, yeah, yeah. Dve minúty. Ďakujem. Pokúsim sa e, to povedať za dve minúty. Tento návrh, ako už povedal predkladateľ a zástupca spravodajkyne, ona vytvára isté obdobia na plnenie, termíny, isté zúčtovacie pravidla a niektoré sú príliš komplikované a takisto je tam istá séria flexibility, ktorá umožňuje akumulovať skúsenosť v obdobie 2000 2010-2025 eh, a umožňuje ich aplikovať po roku 2025, ale nehovorí nič o tom, eh, ako by sa to malo aplikovať po tom období 2025-2030, pretože tam ide o špeciálne účtovníctvo, napríklad pokiaľ ide o použité drevo a tak ďalej. To sú veľmi komplikované veci a je tam možná veľmi veľká časť subjektivity a subjektívnych postojov pri tých kalkuláciách. E, je tu takisto jeden taký e, výpočtový prvok, pokiaľ ide o prírodné katastrofy, ktorý by umožnil krajinám, aby e, tieto fenomény nezapočítali do týchto údajov na určitej úrovni. A to sa považuje za normálne. A ja sa teraz sústredím na správu spravodajkyne. Biodiverzita tak, ako ju nastoluje. Spravodajkyňa by mala byť koherentná aj s politikou biodiverzity a možno sa tam treba zamyslieť nad tým, či nie je potrebné certifikovať ju, tak ako je to navrhnuté v pozmenujúcom návrhu 10. Európska únia má 25 tisíc e, chránených oblastí. Bolo by ich treba všetky certifikovať na to, aby sme ich mohli, aby sme ich mohli e, s nimi rátať. To je veľmi veľká úloha. Kto to urobí? Navyše sú tam rôz, potrebné rôzne adaptačné opatrenia. Pokiaľ ide o integráciu priestorov, spravodajkyňa hovorí o výskumných programoch a spomína takisto aj rozvojové a pozorovateľské programy z vesmíru. A pokiaľ ide o dlhé plány, e, spravodajkyňa navrhuje, aby členské štáty do roku 2019 predložili svoje akčné plány na obdobie 2040, 50, 2070 je to dobrá perspektíva, ale ja si myslím, že pracovať v takej dlhodobej perspektíve je príliš. Lebo napríklad treba to urobiť rozumným spôsobom a ešte jednu sekundičku. Pokiaľ ide o transfery medzi členskými štátmi, tak tá flexibilita 25 Musím, musím skončiť. Viete, už hovoríte 3 minúty. Ale prosím vás 3 minúty. so uh, one... Dobre, ešte jedna, dve vety, prosím. Bueno, la restric- Takže pokiaľ ide o tie transfery medzi členskými štátmi, tak ja si myslím, že to nie, a o obmedzenie tohto transferu nebude mať význam na zníženie 25-percentnej hranice. A Spravodajkyňa hovorí o 5% zbytku, tak ako v minulosti, ktoré by členské štáty mohli použiť. Ja si myslím, že členské štáty by to mali mať možnosť využiť všetci. Ďakujem, pani Kumpolánátor, SND. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja sa pokúsim obmedziť na tie základné veci v texte. Áno, hovoríme tu o inováciách a energie, energie a výskume a Myslím, že ešte Envy sa na tú tému pozrie zo svojho uhla. My sa môžeme my pozrieť na tie inovačné záležitosti predovšetkým aj na aspekty udržateľnosti lesov. To sa týka bioekonomiky alebo biologického hospodárstva a pokúsim sa e, prísť e, s návrhom, pozmeňujúcim návrhom, ktorý sa týka ťažby dreva. A myslím, že by stalo za to zamerať sa aj na udržateľnú náhradu fosílnych produktov a toto zasadiť do legislatívneho rámca. Okrem toho by tam mala byť aj možnosť prísť inovatívnejšími riešeniami využitia lesných produktov. Máme takéto možnosti vo viacerých krajinách, ktoré majú dostatok lesov. A vieme, že e, dosť, e, alebo dostatočne sa nevyužíva táto forma e, vo viacerých krajinách, kde aj je dostatok lesných porastov. Nemusí to byť vždy nevyhnutne na energetické účely, ale napríklad aj v stavebníctve, stavby domov. Niektoré krajiny potrebujú povedzme viac pôdy na nové zalesnenie, ale sú krajiny, kde máme 75 e, teritoria pokrytých lesmi. Áno, dá sa povedzme vysadiť aj ďalšie stromy, ale pokiaľ je o lesné hospodárstvo, treba hľadiť aj do budúcna, nielen sledovať aktuálnu situáciu. V niektorých krajinách sa využíva 85 lesov, takže Nestačí sa zamerať na to, že aká je teraz situácia, ale treba hľadiť aj do, budúcno, do budúcnosti a predovšetkým zohľadňovať aspekt udržateľnosti a vnímať situáciu ako celok. Verím, že budeme vedieť dobre spolupracovať a vytvoriť správny rámec pre lesné hospodárstvo do budúcna. Ďakujem pekne, pani kolegyňa, za vaše poznámky. Pán kolega Federle. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem pani spravodajkyni za túto správu a je to dobrý základ pre ďalšie diskusie. Samotná téma je veľmi dôležitá a je súčasťou klimatického balíka. Rád by som pripomenul, čo povedal panel IPCC na svojom poslednom hodnotení zvýšenie obsahu eh, eh, uhlíka v tej lesnej forme eh, práve že povedie k zmierneniu dopadov klimatických zmien. A môžeme povedať, že výpočty tu budú veľmi dôležité pomocou nich zistíme, do akej miery správne e, prebieha lesné hospodárstvo v Európe. A vieme, že existujú rôzne typy lesov. V niektorých krajinách sú to malé lesné plochy, inde povedzme, sú to aj veľké rozlohy vlastnené vládou. Podľa e, toho, ako sa v našej krajine napríklad uplatňujú princípy z Kyotského protokolu, e, venuje sa teda veľká pozornosť rastu, E, porastu v lesoch. Švedský model, model je ozaj udržateľný a musíme zabezpečiť rast biomasy a aby sme toto zelené zlato z lesov mohli využiť a navyše ešte bojovať aj proti klimatickým zmenám touto cestou. Takže podľa výpočtov by sme potrebovali rast 9-percentný každý rok. Nakoniec by sme nakoniec podľa tohoto vzorca mali všade len lesy. Ale z výsad do lesa teda nemusíme až tak intenzívne pokračovať podľa mňa. Ale prirodzene potrebujeme aj využívať lesné produkty a to súvisí aj so stavom ekonomiky. Ale keď si vezme aj prirodzené procesy, napríklad nejaké búrky, výchrice, požiare, aj tam treba si vytvoriť určitú rezervu. Takže verím, že môžeme veľmi dobre prispieť do diskusie o tejto téme. Ďakujem. Ďakujem, kolega. Slovo má pán Javor za zelených. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pani spravodajkyni za tu návrh správy. Naozaj je to veľmi dobrý základ pre ďalšiu diskusiu. Dovolte niekoľko poznámok k týmto veciam, ktoré z časti už odozneli. Najprv by som chcel poukázať na to, že e, dané nariadenie LULCF je dôležité, ale týka sa len určitej časti klimatických aspektov a energetických aspektov, ale musíme sledovať aj ďalšie návrhy, ktoré sú pred... predkladané tu v parlamente, napríklad ESR. A ďalej máme dlhodobé ciele dekarbonizácie a ďalšie požiadavky a, a LUCF musíme nejak zapracovať do toho dlhodobého cieľa klimatická stránka a biodiverzita, to sú, biodiverzita, toto sú nevyhnutne veľmi dôležité témy, ktoré treba brať do úvahy aj v súvislosti s lesmi. Ďalšia vec sa týka zúčtovacích pravidiel a potom eh, hľadíme na eh, LU, LUCF, ale aj na ovzdušie, na vzduch. Okrem toho treba brať do úvahy aj mokriny. Toto proste tiež treba zohľadniť z toho zúčtovacieho, z hľadiska zúčtovacieho systému. Takže musíme diskutovať aj o tom, do akej miery tu máme e, mechanizmus flexibility k dispozícii. A pre ITRE e, sú toto veľmi dôležité témy. A ako sme videli aj v USA, výskum a vývoj oblasti klímy, ako sa zdá, bude podfinancovaný v nastávajúcom období, takže Európska únia sa stane lídrom v oblasti výskumu a vývoja v danom odvetví. Ak to neurobíme my, tak túto iniciatívu prevezme Čína. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne teraz za Európsku komisiu pani Simon Kej z Generálneho riaditeľstva pre klímu. Ďakujem veľmi pekne. Ja som pán Kej. Ďakujem za túto príležitosť, že tu môžem byť a počúvať vašu diskusiu. Veľmi, máme veľký záujem naozaj na tom, aby sme poznali aj názor vašho výboru na túto tému. A E, je to súčasť tej širšej diskusie, na ktorú ste už poukazovali v rámci iných návrhov. My chceme naozaj vás ubezpečiť, že tento balík predložený komisiou sa snaží riešiť rôzne obavy a záujmy, ktoré predložila rada zainteresované strany počas konzultačného procesu. A preto to predkladáme ako balík a Veľmi si vážime, že mm, parlament sa snaží o rýchlo spracovanie tejto témy. Taktiež vnímame záujem o výskum a vývoj, techniku, technológie a tieto mm, návrhy smerujú tiež k tomu. Sú to témy, ktorými sme sa zaoberali aj my je to súčasť práce v rámci existujúcej legislatívy o LULUCF. A myslím, že spolu aj s ďalšími odbormi a útvarmi na komisii venujeme tomu primeranú pozornosť. Rozhodujúce je, aby účtovné pravidla, pravidla zodpovednosti boli robustné. My sme prevzali existujúce pravidle, zmodernizovali ich, skvalitnili ich, aby boli vhodné pre daný účel, aby boli solidné. To musí byť, tá základná, to musí byť ten základný záujem. A potom uvidíme, e, aký dopad, aké pozitíva to prinesie. Ďakujem. chcete ešte niečo povedať na záver? Ja sa chcem iba poďakovať e, za e, zaujímavé pripomienky. Ja ich budem tlmočiť e, spravodajkyni a mm, našim želaním je, aby sme dosiahli široký konsenzus a dobrú správu. Ďakujem. okay. Dobre, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pozmeňujúce návrhy do 27. marca 2017, hlasovanie v ITRE 11. mája 2017 a potom 20, takže lehota pre pozmeňujúce návrhy je 27. Mar, marec do 12. teda do obeda. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj spravodajcovi, spravodajkyni, ktorá tu nie je, ale sú tu tieňovi, takže všetkým ďakujem. Ďakujem Európskej komisii. Teraz autorské právo na digitálnom jednotnom trhu, to je ďalšia téma. Naším spravodajcom je pán Zdislav Krasnodemsky. A po zverejnení návrhu nariadenia v septembri 2016 autorské práva na digitálnom jednotnom trhu. Pod týmto názvom to bolo zverejnené po oznámení komisie o smerovaní k modernému E, európskejšiemu rámcu autorských práv, ktorý naznačuje cielené akcie a dlhodobú víziu na modernizáciu vo modernizácie autorských práv v Euró- Európe. Vychádza to z potreby znižiť rozdiely medzi vnútroštátnymi systémami e, ochrany autorských práv a širším kontextom pravidlo 53 Júrie hlavným výborom a ITRE je jedným, z ktorých poskytujú, e, poskytujú stanovisko spolu s IMKO a KULT podľa pravidla 53. Ďakujem, pán predseda, hovorí spravodajca, ktorý dostal slovo. Tak, e, mogę. E, dziękuję. Ďakujem. Ďakujem. Tento návrh smernice si získal veľký záujem. Je to veľmi dôležitý návrh e, pre mnohé zainteresované strany. Proces, publikácia na internete od autorov cez filmových tvorcov až po e, čitateľov, E, knižné vydavateľstva, vydavateľov tlače, zaujíma to aj firmy, ktoré pracujú a podnikajú na internete. V poslednom čase sa veľmi riešila téma králikov, a myslím si, že po králikoch toto je druhá téma, ktorá veľmi zaujala zainteresované strany a naozaj situácia je tam veľmi ohnivá. Máme tu štyri výbory, ktoré sú na tejto správe zainteresované, je tam istá rivalita a preto ja som prijal také minimalistické stanovisko. Snažil som sa sústrediť po konzultáciách so sekretariátom, výborom Jury, na otázky, ktoré e, sú vo výlučnej alebo v hlavnej kompetencii práve nášho výboru. Ide tu predovšetkým text and data mailing, vyťažovanie dát a textov. Viem, že mnohí kolegovia chcú predložiť pozmeňovacie návrhy k mnohým otázkam, ale nezabúdajte prosím na to, aké sú kompetencie nášho výboru, pokiaľ ide o tento návrh. Pokiaľ ide o kompetencie Európskej komisie, máme článok 11, 13 a máme jasne vymedzené právomoci. Pokiaľ ide o EDM, vyťažovanie textu a dát, tak ja mám dosť otvorený a liberálny postoj. Súhlasím s Európskou komisiou, že na zoznam by mal byť takisto zahrnutý TDM, ale ja som takisto navrhol, aby rozsah osôb, ktoré majú mať k tomu prístup, bol rozšírený. Európska komisia totiž navrhovala iba vedcov a vedecké inštitúcie. Ja mám pocit, že to úplne nezodpovedá súčasným potrebám vedy. Existujú aj e, také veci, ako je výskum v občianskej spoločnosti a v podnikoch. Takže to delenie na komerčnú a nekomerčnú činnosť mi tu prípada také umelé. Výsledky vedeckého výskumu, napríklad zoberme si nejakého doktoranda, doktorskú prácu, môžu koniec viesť aj ku komerčným ziskom. A práve Európska únia a členské štáty chcú, aby veda a podnikanie boli viac prepojené. Tu na to komisia príliš zúžila, mne to prípada neopodstatnené a to predovšetkým preto, lebo my chceme predovšetkým umožniť vyťažovať dáta a texty tým užívateľom, ktorí už právne tieto údaje vlastnia. To znamená, že my si napríklad kúpime knižku a potom sa pozeráme na register alebo na index v tejto knižke a rovnako by to malo platiť aj pre digitálny obsah. A preto budí pochybnosti tendencia spravodajcov výboru KULT, ktorý predložili niektoré návrhy, ktoré sa týkajú obsahu a tie mi pripadajú také dosť zvláštne. Pokiaľ ide o túto vec, ja si myslím, že my by sme sa mali e, vyhnúť tomu, aby ten, kto skúma e, text, využíval určité programy. Ďakujem, pán profesor, za predstavenie tohto stanoviska a teraz pani Nidler za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem prvom rade našemu spravodajcovi za jeho prácu, aj za tie diskusie, ktoré sme tu už mohli mať. K obsahu chcem povedať, že si myslím, že to, čo predložila komisia, patrí k jednej z najdôležitejších iniciatív v oblasti práv duševného vlastníctva a autorských práv v tomto legislatívnom období. A preto sa musíme veľmi opatrne a pozorne zaoberať týmto textom. Myslím si, že návrh komisie bol vyvážený návrh. Vidím, že v niektorých oblastiach síce ešte treba nejaké spresnenia a vysvetlenia, ale celkovo si myslím, že návrh komisie je vyvážený a venuje sa e, záujmom tých rozmanitých e, zúčastnených strán e, na tomto probléme a ich záujmy veľmi dobre vyvážil. Spravodajca v svojom stanovasku a aj tu v svojom vysvetlení skonkretizoval svoj pracovný postup. To považujem aj za správne. Pán kolega, hovoríte, že sa tu v stanovisku zameriam na tie témy, ktoré sú dôležité pre výbor pre priemysel a to je výskum a veda a na to sa zameráme a súhlasím s tým, že tá úloh, že e, hlava 2 to sú e, témy práve, ktoré sú dôležité pre, priemysel, pre výbor pre priemysel. Avšak, teraz konkrétny bod, si myslím, že nesúhlasím s tým návrhom spravodajcu, ktorý hovorí, že to, čo navrhuje komisia pre, ako výnimku pre text a data mining, by sa nemalo vzťahovať na výskumné ustanovizne, ale aj verejné, aj súkromné ustanovizne a individuálne osoby. Podľa mňa toto už ide priďaleko. Všeobecná výnimka pre vyťažovanie textu a údajov bez ohľadu na to, že či je komerčného alebo nekomerčného charakteru, nepovažujem za správne. Samozrejme je dôležité, a spravodajci o tom hovorí, že musíme podporovať e, inovácie, ale otázka je, že či všetko, čo sa dá k dispozícii všetkým zadarmo, je to riešenie. S tým nesúhlasím, pretože máme trh pre komerčné využitie, to funguje, o tom sme už hovorili a preto si myslím, že je dobré mať takúto výnimku, to je povolenie využívať texty a údaje, e, hudbu, a kreatívne obsahy a to obmedziť len na výskumné účely. Myslím si, že je to veľmi dôležité, pretože tu jasne hovoríme, že, len nekomer- že tu ide len o nekomerčné využitie, ale rozšíriť teraz túto oblasť e, použitia, ako to navrhuje spravodajca, tam mám iný postoj a myslím si, že výnimka má zostať výnimkou a nemali by sme tu dať nejaké všeobecné možnosti, Um, prístupu zadarmo alebo využívania zadarmo. To sú tie moje hlavné body. Pán predseda, týmto končím. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Werner za pani Griffin. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj kolegom. Budem hovoriť v ko- mene mojej kolegyne pani Terezy Griffin, ktorá nemohla sem dnes ráno žiaľ prísť a ospravedlňuje sa. Tereza si myslí, že tento text je naozaj šancou zabezpečiť, že digitálny vnútorný trh bude fungovať vo všetkých tvorivých e, priemyselných odvetviach, pretože tvorcovia obsahu sú skutočne aj chrtou kosťou únie v tejto oblasti a preto sú tu viaceré kľúčové problémy, napríklad vyťažovanie textov a údajov, e, E, zatvorenie rozdielov, zlepšenie to trojuholníka prístupu hovorí, že text o vyťažovaní údajov sa musí využiť prospech všetkých. Musíme rozšíriť text o vyťažovaní údajov tak, aby vytvoril možnosti zamestnania budúcnosti, výskum a vývoj a sociálny rast. Európsky výskum je jeden z najlepších vo svete a spolupráca je našim symbolom. A takto chcem, aby to aj fungovalo. Myslí si, že článok 13 predstavuje naozaj príležitosť zabezpečiť, že tí, ktorí pracujú s materiálmi pod chránenými autorskými právami, pratia svoj podiel. Mnoho platform zarába veľa z vyťažovaných výkoristovateľských postupov. Tereza si myslí, ale že musíme nájsť rovnováhu, ktorá nepredstavuje neprimeranú záťaž pre platformy a chráni tých, ktorých materiál sa používa bez toho, aby vedeli o využívaní a neboli za to odmenení. Články 14 a 16 tak Teresa tu chce, aby tvorcovia obsahu a autory dostali presné informácie, jasné informácie, ako je možné, že niekto vytvorí prácu nekonečnej hodnoty na digitálnom svete a nedostane za to primeranú odmenu a nemôže to ani vyjednávať. Preto treba vytvoriť mechanizmus, kde budú tvorcovia spravodlivo odmeňovaní právne v audiovizuálnom priemysle, kde prácu využívajú e, viacnásobným spôsobom a potom e, práva e, vydavateľstiev. Tu má Teresa jasné stanovisko a chceme mať novinárskú integritu, tak chceme, musia byť novinári primerane odmeňovaní. Ďakujem, pán predseda, a Teresa sa teší na spoluprácu so spravodajcom a stieňovými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Michelle Rivasi za zelených. Nech sa páči. She's, she's ah, eh, GUE. Za GUE pani Ernst. Ďakujem veľmi pekne. Povedala by som to takto. My nepovažujeme návrh komisie za veľmi vydarený. Hovorím to ako nemecká poslankyňa s odkazom na to, že sa hambím, že vôbec niečo také prišlo na stôl od nemeckého komisára, ktorý bol tak poctený touto funkciou. Podľa nás to je nedostatočný návrh a, a nemení ani správa nič na tom, tohto našho spravodajcu. Čo sa nezmenilo v návrhu je táto vec. Máme tu e, prednosť licencií pred právnymi zákonnými výnimkami a my považujeme za smutné, že Komisia nebojuje za digitálnu spoločnosť, ale skôr bojuje za koncerny. Máme problematický prístup k článku 11, ktorý by sme chceli vyškrtnúť. To hovorím hneď. A to, čo sa tu hovorilo aj s tou ochranou práv ďalšieho charakteru, tak tá cesta, ktorou tu ideme, je milná cesta a ochrana 20 rokov je naozaj niečo nehorázne Myslím si, to musí vypadnúť a myslím si, že aj spravodajkyňa v sponzorskom výbore, v gesterskom výbore má podobný postoj. Potom článok 13 ten sa nám tiež takto nepáči, ten spravodajca troška zmenil, ale mali by sme ešte o tom diskutovať. V každom prípade my tu vidíme pomeci, po, problémy v oblasti voľného trhu a celkové to nie je návrh pre slobodu prijavu, to, čo tu máme na stole. A článok 13 a 11 si ešte vyžadujú veľký kus práce, pretože inak toto mala byť jedna z najdôležitejších reforiem, o ktorú nám ide, tomto legislatívnom období a v období tejto komisie a podľa nás je to rana mimo, ktorú tu e, spravila komisia. Počujeme tu veľa kritík zo všetkých krajín EÚ a vyvoláva tento návrh veľké obavy a myslím si, že by sme nemali pomáhať len e, predstaviteľom a lobbystom za veľké e, ekonomické koncerny a preto žiadam, aby sa články 11 a 13 zmenili. Ďakujem. Teraz pán Eller. Som veľmi rád, že keď tu teraz vystupuje lavica ako predstavitelia amerického kapitálu, tak to je skutočne niečo emancipácia. Vy ste na pozícii Nového Nemecka. No, Takže my sme teraz zrejme v novom svete, kam sme prišli. O čo tu teda ide? V týchto oblastiach, v ktorých my pracujeme, sme povedali správne, že veda, výskum a vyťažovanie údajov majú byť vyňaté, aby univerzity, výskumné pracoviska, výskumníci to mohli využívať, ale my nechceme, aby komerčné organizácie ako Google Research alebo Ford vo Frankfurte ale Ford má jednu z najväčších výskumných databank, ktorú zadarmo zozbieral a potom ju komerčne predáva. V priemysle máte celko, obrovské množstva datových súborov, ktoré si kúpite z data miningu, bez toho, aby ten ich majiteľ alebo výskumník univerzita bola za to vôbec nejako odmenená. Takto sa ničia publi- e, vydavateľstva, časopisy, ich práva sa nechránia, ich intelektuálny výkon sa nechráni, necení, neváži. To považujem za groteskné a a odkazovať na občianskú spoločnosť. Vieme, ako Google a Amazon tu lobujú a tvária sa tu ako ochrancovia práv, Eh, občanov, tak toto sa mi zdá veľmi zvláštne, ako ste tu vystupovali teraz. Chcem pripomenúť, čo parlament prijal. My spolu s výborom pre kultúru sme eh, povedali, že tento priemysel je veľmi rozmanitý a pozostáva z veľmi malých za, hospodárskych záujmov. Sú to veci, autory, publikácie a tak ďalej a aký to má význam pre európsku ekonomiku a ich hospodársky model a uznanie duš, práv duševného vlastníctva a toto oslabiť, podkopať a, ko, a dať to k dispozícii komerčným zberateľom údajov, bez toho, aby sme toto úsilie nejako odmenili, ale títo predávajú tretím, tak to je skutočne sekera na uh, vetvy, ktorá produkuje 7 HDP v Európe a je špecifická práve tým silným prepojením na malé podniky, jednotlivcov, vedcov a podobne. Toto nie sú práva tých, ktorí sú uh, E, vydedený. Nie, to nie je ten postoj, pani kolegyňa. My chránime práva tých, ktorých práva sú poškodené, ktorých duševná práca nie je ocenená, ale ich výsledky sa vysávajú vysávačom na komerčné platformy a odtiaľ sa komerčne predávajú ďalej bez toho, aby boli autory nejako odmenení. My teda chránime tých slabších. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A pán e, Blanko Kopes, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Návrh správodajcu sa sústreďuje iba na texty a údaje a technológie. A ja musím e, povedať, že zdieľam prístup komisie, ktorý považujem za vyrovnanejší, vyváženejší v porovnaní s návrhom, ktorý nám predkladá spravodajca. Návrh smernice je zaujímavý z mnohých iných aspektov, ktoré nespomenul spravodajca. A o tom už hovorili pri iných príležitostiach v tomto výbore. Konkrétne, smernica nám ponúka možnosť riešiť kľúčovú vec, ktorou je potreba e, e, sústrediť sa na transfer hodnôt. A v tomto parlamente odzneli správy o stratégii o jednotnom digitálnom trhu, a o kreatívnych a kultúrnych záležitostiach. A e, ne, neoddiskutovateľné právo autorov, aby dostali spravodlivú časť odmeny za svoju prácu, tak ako to uznáva napríklad španielské E, zákonodárstvo je naozaj potrebné. Máme tu veľa práce a ja predložím svoje pozmenujúce návrhy v tejto línii, ktorú som práve teraz spomenul. Ďakujem pekne, pán kolega, za vaše pripomienky. A teraz v mene Európskej komisie pani e, Agata Digigarova Connect. Uh, uh, ďakujem za slovo a ďakujem aj pánovi spravodajcovi za toto stanovisko. Naozaj je diskusia veľmi zaujímavá. Ja by som si dovolila navrhnúť k téme vyťažovania dát a textov. Chcel by som povedať, že to, že má predovšetkým slúžiť záujmom vedeckého výskumu tento aspekt. Je to ambiciózny prístup, ktorý je prezentovaný v tomto návrhu a je to prístup, ktorý vlastne zachádza ďalej, než čo stanovujú v súčasnosti platné autorské práva, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch mnohých. Chcem objasniť jednu vec. V tomto prístupe bude zahrnuté, budú zahrnuté aj súkromno-verejné partnerstva a ide o to, aby sa to nevyužívalo na komerčné účely. Hlavne sa zameriavame na výskumné organizácie, to je ten primárny cieľ, ale nebudeme rozlišovať medzi komerčnými a nekomerčnými účelmi využitia. Preto je ale veľmi dôležité zohľadniť, že nechceme proste ovplyvniť eh, nejak fungovanie trhov, aspekt marketingu a tak ďalej. Myslíme si, že e, pokiaľ by sa do dôsledku realizovalo to, čo navrhuje e, pán spravodajca, tak by mohlo dôjsť k určitému narušeniu trhu. Takže toto taktiež treba dnes zohľadniť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Pán profesor, táto zaujímavá diskusia a je to zaujímavá diskusia. Boli tu rôzne pohľady a my to budeme riešiť spolu s výborom Júri a s inými výbormi máme presvedčiť, presvedčiť o tom, čo je dôležité. Toto potvrdilo môj pohľad na vec, lebo do týchto, do týchto vecí vstupuje toľko argumentov, toľko rozličných pohľadov a záujmov, že ani v tomto výbore sa E, na tom nedohodneme. Ja som spomenul, že články 11 a 13 budú kontroverzné a snažil som sa do nich ne, nepúšťať, lebo e, to nie je celkom v kompetencii ITRE. Ale stal by som si za svojimi stanoviskami, kolegyne a kolegovia. Ja vás odkazujem na situáciu a uvedomujem si, že každý sa na to pozerá inak. Niekto sa na to môže pozerať z pohľadu vedca, iný nie ale keď už mám prístup k nejakému obsahu, ktorý som si kúpil, teda legálny, a nemám možnosť elektronicky spracovávať a prehliadať tento obsah, tak to je absurdná situácia. Ja tu hovorím o situácii, keď si niekto legálne kúpil prístup k nejakému obsahu a je celkom jedno, či je to súkromný alebo e, vedecký pracovník, Nakoniec aj v Nemecku existuje tradícia, ktorá e, stavia e, aj privátnu sféru za humanistické pokroky. To sú ľudia, ktorí sú mimo vedeckej inštitúcie a oni by potom nemali k TDM prístup. Museli by si na to kúpiť zvláštny program a to mi prípada zvláštne, nerozumiem tomu. Podobne je to aj pri komerčnom účele. Ja si myslím, že to sa nedá úplne oddeliť, pretože väčšina vedeckého výskumu má aj takéto komerčné výstupy a ja sa teda e, ja sa chcem vyjadriť, že chápem vaše obavy, ale zároveň si treba uvedomiť, že existuje veľa odvetví priemyslu, vydavateľov e, vedeckých časopisov a vedeckých publikácií, ktorí v zásade vo svojom podnikaní vychádzajú z verejných peňazí, pretože veľká časť peňazí v Európe je financovaná z verejných zdrojov. A veľmi často sa potom využívajú ich práva na to, aby obmedzili prístup k obsahu, ktorý je dôležitý pre ďalší rozvoj vedeckého a kultúrneho obsahu, čiže ja by som sa nebal trochu liberalizácie. Veľmi pekne ďakujem kolegyne a kolegovia a ja chcem iba povedať, že termín na pozmeňovacie návrhy 28.4.2017 a hlasovanie 11.5.2017. Toto stanovisko teda lehota je 28. marec a potom hlasovanie v ITRE 11. maja a pokiaľ viem v júri, to bude v júli. A teraz by sme prešli k hlasovaniu. Ak by ste sa mohli usadiť, prosím, milí kolegovia, dámy a páni. Uh, uh, uh, prepačte, milí kolegovia, dámy a páni, dostal som veľmi smutné oznámenie pre nás všetkých. Prosím, prosím, sadnite si, ak vás môžem požiadať. Oznámili mi túto smutnú vec presne pred rokom. Sme boli všetci svetkovia ktorí sme žili tu v Bruseli, sme boli svetkami e, udalosti e, v meste, ktoré je našim mestom, lebo sme tu 5-6 dní do týždňa. Boli sme svetkami hrozného teroristického útoku do poludnia pred rokom. Myslím si, že všetci z nás si to veľmi dobre pamätajú tento deň. Chcel by som si uctiť pamiatku obetí, teroristického útoku z roku 2016 v Bruseli a aby sme ukázali našu solidaritu s e, rodinami, s pozostalými aj medzi nami, ktorí sú tu v Bruseli, ktorí tu v Bruseli pracujú. A myslím si, že najlepší spôsob, ako preukázať našu solidaritu a spomienku, je minúta ticha. Takže ak vás môžem požiadať. Uh, Ďakujem. Keby ste prosím vložili hlasovacie karty do hlasovacieho zariadenia a na začiatok si urobíme skúšobné hlasovanie, ako vž- zvyčajne. Hlasovanie otváram. Prosím, použite zelené tlačítko. Red or yellow. Um, has, anybody, has anybody voted? Uh, každý odhlasoval, prosím. Takže končím hlasovanie. Myslím si, že to zariadenie dobre funguje. Takže dovolte, aby sme prešli k samotnému hlasovaniu. Prvé hlasovanie je návrh e, návrh spoločného rozhodenia EPA a Rady o účasti únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti stredozemia, tzv. PRIMA. Sofia Sakorafa z GUE bola našou spravodajkyňou. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa, prijaté. 110 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. NV 15 za, proti, zdržal sa, preveríme si. NV 15. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, schválené. 115 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. NV 18 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. NV 21 za, proti, zdržal sa, schválené. 126 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 128 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržal sa, za, e, chválené. 23 e, blokové hlasovanie 23, 4, 6, 7, 27, 8, 28, 29, 30, 41, 42, 43 za, proti, zdržal sa schválené 25 za, proti, zdržal sa, schválené. Blokové hlasovanie 129, 197 a NV22 za, proti, zdržal sa, schválené. NV23 za, proti, zdržal sa. Preveríme si to, nech sa páči. Otváram NV23. Končím hlasovanie. Je to schválené. NV24 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 130 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 31 e, za Pardon, ešte. Prepačte, najprv blok NV. Najprv budeme hlasovať blok NV. To je NV25 a NV26. Za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 31 za, proti, zdržal sa, schválené. 32 za. Preveríme si. 31 chcete preveriť? Dobre. Takže prosím, 31. Preverujeme 31. A končím hlasovanie. Schválené. 32 za. Proti. Zdržal sa schválené. 131 za. Proti. Zdržal sa schválené. Envy 28 za, proti, preveríme si to, Envy 28 Končím hlasovanie. Zamietnuté. 132 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, schválené. NV 36 za. NV 36 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dobre, preveríme si to. NV 36. Otváram hlasovanie. NV 36. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 162 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Áno, môžeme to preveriť. Otváram hlasovanie 162. 162. Končím hlasovanie. Zamietnuté. NV40 za, proti, preverme si, neviem, aký bol výsledok, NV40, končím hlasovanie, zamietnuté, 167 spolu s ústnym pozmenujúcim návrhom a pokiaľ viem, je to všeobecná e, dohoda o, tomto ústnom, o tejto ústnej zmene, takže hlasujeme o 167 spolu s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmenujúci návrh 185 a 186 spolu. Za, proti, zdržal sa, schválené. NV44 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 188 blokové hlasovanie, 44, 45, 188, 189, 190, 191. Všetko tam je uvedené v hlasovacom zozname. Za, proti, zdržal sa, schválené. Blokové hlasovanie 3 je to 192 a tak ďalej za, proti, zdržal sa, všetko spolu samozrejme, 192 a 200. No. Pardon, čiže je to 192 a 200. Takže dve pozmeňujúce návrhy v bloku za proti, zdržal sa, schválené. NV49 za, proti, zdržal sa, schválené. 46 za, proti, zdržal sa, schválené. 145 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, schválené. 52 za, proti, zdržal sa schválené, 53 za, proti, zdržal sa schválené, kompromis 6 za, proti, zdržal sa schválené, NV1 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 1 za, proti, zdržal sa schválené, 56 za, proti, preveríme si, 56. 56 elektronicky. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 56 je schválené. Áno. A NV45? Kde je NV45? Myslím, že sme preskočili niekde NV45 pri hlasovaní. NV45. Pokúšam sa to nájsť. To vypadlo, to bolo zamietnuté. NV45 je strana 17. A NV45 vypadlo, lebo sa prijalo blokové hlasovanie 2. Ak nájdete blok 2 NV, to je strana 16, blokové hlasovanie 2, tam sa to uh, schválilo a NV45 vypadne, ak blokové hlasovanie 2 bude prijaté. Dobre, takže môžeme pokračovať z 50. Takže sme pri 58. za, proti, zdržal sa zamietnuté 59 za, Takže 58 ešte raz. Takže začneme znovu. 58 otva za, proti, zdržal sa, jasne zamietnuté. 59 za, proti, zdržal sa, prijaté. NV3 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 60 za, proti, zdržal sa, to si radšej preveríme. Otvárame elektronické hlasovanie 60. preverujeme 60. Končím hlasovanie. Zamie, zamietnuté. E, trojka za, proti. Zdržal sa, tie si to preverme, radšej nie je to jasné. Preveríme si trojku, končím hlasovanie zamietnuté. 61 za, proti zdržal sa zamietnuté. 63 proti za, zamietnuté. 62 za, proti zdržal sa zamietnuté. A teraz ideme k 69 za, proti zdržal sa zamietnuté. 7, NV7 za, proti zdržal sa, zamietnuté. Dobre, tak to preveríme. NV7. NV7, končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem, veľmi dobre. NV8 za. Proti. Zdržal sa. Tiež by som to radšej preveril. NV8. Končím hlasovanie. Prijaté. 72 za, proti, zdržal sa schválené 73 a NV9 spolu za, proti, zdržal sa schválené 7 za, proti, zdržal sa schválené 74 za, proti, zdržal sa schválené, 75 za, proti, zdržal sa, preveríme si 75, preveríme 75. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 76 za, proti, zdržal sa schválené, 77 za, proti, zdržal sa schválené, 78 za, proti, zdržal sa schválené, 79 za, proti, zdrž- to preveríme, 79, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté, 80 za, proti, zdržal sa, to by sme si tiež mali preveriť, 80, otváram hlasovanie, Končím hlasovanie. Zamietnuté. 82 za. Proti. Zdržal sa schválené. 87 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme si to. 87. Preverujeme 87. Končím hlasovanie. Schválené. Dva pozmenujúci návrh 83 a 84 e, vypadáva. Pardon, to vypadáva 85, teda za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 89 za, proti, preveríme, 89, otváram hlasovanie, končím hlasovanie zamietnuté. Kompromis 7 za, proti zdržal sa schválené, 90 za, proti zdržal sa schválené, 9 za, proti zdržal sa, aj to by som preveril, 9, otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 9, končím hlasovanie. schválené, ale predtým to nebolo jasné, teraz je to jasné. 94 za, proti, zdržal sa, schválené. Ideme k dvom pozmenujúcim návrhom spolu 95 a 96 za, proti, zdržal sa schválené, 97 za, proti, zdržal sa schválené, 98 za, proti zdržal sa schválené, 99 za, proti zdržal sa schválené, 100 za, proti zdržal sa zamietnuté, 101 za, proti zdržal sa schválené, 10 za, proti zdržal sa schválené, 103 za, proti zdržal sa schválené, 104 za, proti zdržal sa schválené, 105 za, zdržal sa, schválené. NV13 vypadlo a ideme k citáciám. 47 za, proti, to by som preveril. Preverujeme 47, končím hlasovanie. O jedného poslanca za EPP je tu navyše. Všetci sme tu. Áno, teraz je to v poriadku? Ešte stále je tam o jedného navyše. Should I do? I think it's done. It's done. Okay. It's done. Dobre, takže teraz je to v poriadku. Takže 47 je schválené, 48 teraz za, proti, zdržal sa schválené, 49 za, proti, zdržal sa schválené, 50 za, proti, zdržal sa schválené. Teraz budeme mať konečné hlasovanie o návrhu správy. E, menovité hlasovanie, prosím. Končím hlasovanie. O návrhu je to 55 za, 7 proti, nikto sa nezdržal hlasovania. A hlasovanie v medziinstitucionálnych rokovaniach tiež menovité hlasovanie. Ďakujem, končím hlasovania. 59 za, a jeden proti. Ďakujem veľmi pekne. Gratulujem pani spravodajkyni, tieňovým spravodajcom, kolegom. Môžeme prejsť k druhému hlasovaniu. Návrh stanoviska. Binding. O záväzných ročných, záväznom ročnom znižovaní emisí skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie. Ide o kolega Benedek Jávor je tu spravodajcom a pristúpime k hlasovaniu. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Držali sa? Schválené. 79. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 10, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 80, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 81, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82, kto je za, proti, preveríme elektronicky, 82. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 83. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. 83. Otváram hlasovanie. Znova začneme. 83. Teraz. Začíname hlasovať. Znova 83. Hej. Teraz končím hlasovanie k 83. Zamietnuté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Preveríme si elektronický kompromis 2. Áno. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz pokračujeme podmienujúcim návrhom 96, 154 a 159. Toto sú tieto tri pozmeňováky spolu. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky tieto tri pozmeňujúce návrhy spolu. Končím hlasovanie. Schválené. Takže ideme na kompromis 3, kto je za, proti, ešte raz. Ospravedlňujem sa ešte raz. Najprv pozmeňujúci návrh 97. Po tom, čo sme hlasovali o tých troch spolu, teraz máme 97. Nie ten kompromis. Predtým ešte 97. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronický kompromis 3. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Teraz pokračujeme pozmeňujúcim návrhom 122. Áno, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre, preveríme elektronicky 122. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 107. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 106. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 105. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 109. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 110. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 108. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 111. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky 111. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. 112. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 113. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 114. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si elektronický kompromis 4. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Osemnáctka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 140. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté 141, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 142, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 145, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 146, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 147, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 148, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 21 a 149 aj 150, 171. Tieto štyri pozmeňujúce návrhy spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 151. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. 157. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. 158. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 24, kto je za, proti, preveríme elektronicky. Pozmeňujúci návrh 24. Končím hlasovanie k 24. Schválené. 25. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 167. Kto je za? Proti? Zdržali sa Preveríme elektronicky. Návrh 167. 167. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 26. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. Návrh číslo 26. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. 27. Kto je za? proti, zdržali sa. Poprosím opäť, preveríme elektronicky 27. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 30. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválený. 37, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 39 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 40 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky 40. Končím hlasovanie k 40. Návrh zamietnutý. 48. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 51. To je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 11. Za, proti, Myslím, že to je schválené, ale preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Kompromis 12, kto je za? Proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 13, kto je za? Proti, zdržali sa, prijatý. 6, kto je za? Proti. Preveríme elektronicky. Návrh číslo 6. Končím hlasovanie. Návrh je ešte raz. Ešte raz. Bol to pozmeňujúci návrh 6. A, mm, takže začneme znova. Tú šestku. Teraz otváram hlasovanie. Tak ešte raz. Pozmeňujúci návrh číslo 6. Hlasovali všetci? Tým pádom končím hlasovanie k tomuto návrhu. Návrh je schválený. Ešte lepší výsledok než predtým. 65. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 64. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme elektronicky. Ďakujem veľmi pekne. Končím hlasovanie. Návrh prijatý. 67. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky, lebo to nebolo celkom jasné. Takže 67. 66 vypadla. Takže 67 teraz preberáme. Končím hlasovanie k 67. Návrh je schválený. 68. Kto je za? Proti? Kolegovia, nehlasujete. Ešte raz. Pozmeňujúci návrh 68. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. Prepáčte, no. Ešte raz sa ospravedlňujem. Končím hlasovanie k 68. Návrh je zamietnutý. Ale malou väčšinou. Kompromis 14. Za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 15, To je za, proti, zdržali sa, schválené. Záverečné hlasovanie, hlasovanie je menovite. Otváram hlasovanie. Záverečné hlasovanie. Končím. Končím hlasovanie. A máme 35 za, 28 proti. Takže návrh je schválený. Teraz pristúpime k ďalšej správe na našom zozname. Európske normy, vykonávacie nariadeň, vykonávanie nariadenia 1025 2012. Kompromis 1 za proti schválené. Pozmite 2 a preveríme si elektronicky. Končím hlasovanie. A už zamietnutý. Hm. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. Prosím, kolegovia, hlasujte. Pardon Pozmeňujúci návrh 9. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Desiatka. To je za. Proti. Schválené. Jedenáctka. Za. Proti. Zdržali sa. Preveríme elektronicky len aby sme mali istotu. Jedenáctka. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Tiež si preveríme elektronicky 12. Otváram hlasovanie k 12. Končím hlasovanie. Schválené. 14. To je za. Proti. Zdržali sa. Tiež si preveríme 14. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Napríklad zamietnutý. Kompromis 3. to je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 14. 40. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 25, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 28, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 42, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 44 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 za, proti, zdržali sa, schválené. 54, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 55 za, proti. Preveríme elektronicky návrh číslo 55. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 56. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 57. Kto je za? Proti? Preveríme si elektronicky 57. 57. Končím hlasovanie. Tentokrát zamietnuté. 6, a 59. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené, 60, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh číslo 109, kto je za, proti, preveríme elektronicky číslo 109. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. 67. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 71. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 72. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 74. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 75. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Doplnok kompromisu 8. Za? Proti? zdržali sa a preveríme elektronicky doplnoku kompromisu 8. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 83, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 84, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 85, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 87, za? proti, zdržali sa schválené 88, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté 89, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 9, to je za, proti, zdržali sa schválené. 92, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 120, za, proti, zdržali sa schválené. 98, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 99, za, proti, zdržali sa schválené. 102, kto je za? Prepačte, ospravedlňujem sa. Mali sme 99. Tá bola schválená. Tak pokračujeme návrhom číslo 100. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky návrh číslo 100. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 101, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 102, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 10, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené doplnok ku kompromisu 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 106. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 107. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky 107. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. 108. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Kompromis 11, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 114, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 115, kto je za, proti, preveríme elektronicky 115. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Návrh je schválený. 116, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 117, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 118, za, proti, preveríme elektronicky, otváram hlasovanie k 118. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 119, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 125, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 126, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 127, kto je za, proti. Návrh je schválený. 128, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 129, kto je za, proti, Preveríme elektronicky 129. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 130. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Zavračné hlasovanie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Výsledok, teda končím hlasovanie. A výsledok je jednohlasných všetkých. Takže Hans Olaf Henkel blahoželáme a aj tieňovým predstaviteľom blahoželáme. Takže, takže je to na nulu výborné. Ďalšie hlasujeme. Téma Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo. Kolega Tamburáno, kompromis 1. Za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa, schválené. 16, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5, za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 47 za, proti, zdržali sa, schválené. 49, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10a, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10b. Za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz pokračujeme návrhom 74. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz pokračujeme návrhom číslo 90. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. 87, časť 2. Je to na strane 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 90 za? Proti? Preveríme elektronicky 90. -ku. Otváram hlasovanie. 90. Hej. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Kompromis 13, to je za, proti, zdržali sa schválené. Návrh číslo 100, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 14, za, proti, zdržali sa schválené. 109, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 111, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Záverečné hlasovanie a nie je to o tejto správe, ale o tom aktuálnom hlasovaní. Končím hlasovanie 53 ku 4. Ďakujem a blahoželám spravodajcovi. A ďakujem vám všetkým za trpezlivosť. Takže odhlasovali sme tie, hlasovali sme o štyroch správach. A teraz budeme pokračovať ďalším bodom programu. Skončil? Mm-hmm.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 Uh, Vážení kolegovia, radi by sme začali. Tak o 2-3 minútky, hej? A rád by som vás teda poprosil, keby ste sa mohli usadiť. A prosím, nemusíte tak hlasno diskutovať. A bol by som rád, keby ste tu zostali, keby ste neopúšťali sálu. To určite, keby ste tu zostali, budem rád. Aj vy, pán kolega, Okay. <laughs> Hello. no, no, we start immediately. We start im- Nie, budeme začínať teraz hneď. Takže nejaká prestávka nebude. Yeah. Uh, uh, dear colleagues, uh, asked the senior... Chcem požiadať našich skúsenejších starších poslancov, keby predsedali rokovaniu výboru ITRE, keďže mám teraz povinnosti inde. Som veľmi rád Pavlovi Rubikovi, ktorý je starším poslancom nášho výbora, že bude ďalej predsedať rokovaniu nášho výboru. Ďakujem ti za to. Chcem sa poďakovať Jeržimu Busekovi, e, keď hovorí o skúsenostiach alebo o seniorite, tak je to skúsenosti v parlamente, nie vek, ale dĺžka pobytu vo výbore. Takže sa veľmi teším, že tu dnes môžem byť na našej dôležitej debate o Európskom kódexe v oblasti elektronických komunikácií. Je to veľmi dôležitý krok pre vnútorný digitálny trh a veľmi sa teším, že naša spravodajkyňa Pilar del e, je spravodajkyňou, už dlho pracuje na tejto digitálnej agende a máme 40 minút na túto debatu a chcem poprosiť Piliar de Castillo ako spravodajkyňu za EPP, aby, sa, aby uviedla problematiku. Má k dispozícii 5 minút na tento úvod. Už sme veľmi zvedaví na to, čo tu Pilar povie. Um, uh, ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Milí kolegovia, dovolte, aby som začala tým, že zdôrazním, že od začiatku roku 2009 sa tak dramaticky zmenil. Sa trh dramaticky zmenil. Objavili sa noví hráči, noví spotrebitelia, nové firmy a tí všetci závisia na dátových službách. Preto je kolektivita a vlnová dĺžka, na, teda skutočne vysoká kapacita e, mobilných sietí, aj fixných sietí, to všetko je veľmi dôležité. Nevyhnutné investície E, predstavujú 400 až 600 miliard a až 90 musí poskytnúť súkromný sektor. To si bude vyžadovať rámec, ktorý by zaistil priateľnosť a zároveň aj e, dlhodobé investície a nízke riziko. Preto komisia navrhuje, aby infraštruktúra mala taký základný rámec, čo je podľa mňa správny prístup, lebo toto nariadenie musí predstavovať istý virtuálny kruh pre vznik vysokokapacitných sietí a vysokorýchlostnú infraštruktúru. Pokiaľ ide o prístup, tak musím povedať, že prístup súťaže, ktorý vychádza z pozície veľkých hráčov, že s tým treba niečo urobiť. Máme na to sedem nástrojov, povinnosť transparentnosti, funkčné oddelenie a to musí zostať k dispozícii pre národné a regulačné orgány. Zároveň podporujem návrh, organiza- návrh smernice, podľa ktorej súčasné ciele sú obsiahnuté aj v novom cieli connectivity. Ja som v tomto zmysle pripravila rôzne návrhy, pokiaľ ide napríklad o proces hodnotenia trhu. Tam sa domnievam, že pre vysokodynamické trhy rozšírenie na 5 rokov by mohlo vyústiť do nariadenia, ktoré bude platiť dlhšie, ako bude potrebné. Preto by na týchto trhoch mala prebehnúť nová trhová analýza každé tri roky, tak ako je tomu teraz. Pokiaľ ide o geografické služby, tak ja sa nazdávam, že povinnosťou operátorov je prezentovať prognózy investícií aj z možností sankcií, ale to je podľa mňa disproporčné a neberie to E, do úvahy trhovo motivované investičné rozhodnutia. Pokiaľ ide o ďalšie povinnosti, tak tie by sa mali rozšíriť aj na alternatívne rozšírenie siete do málo obývaných oblastí. Nemali by však platiť ak ekonomika regionálneho rozmiestenia bude oslabená. No a napokon chcem zdôrazniť, že ja podporujem trhové riešenia v podobe rôznych komerčných dohôd, dohôd o prístupe, ktoré sú vždy e, pozitívne aj pre hospodárskú súťaž. Nezabúdajme, že je to nevyhnutný zdroj. Ja Plne podporujem konzistentné stanoviská Európskeho parlamentu počas posledných desiatich rokov. Som za minimálne trvanie licencie 30 e, rokov, to je garancia modernizácie sieti a toto dlhšie trvanie licencií e, sprevádzajú aj prísnejšie požiadavky na efektívne využívanie sieti použití mechanizmu buď to využijete, alebo o to prídete. Ďalšie pozitíva sú záruky využívania a zaistenia prístupu a podmienok individuálnych práv, ktoré sa nesmú zmeniť bez zmluv a takisto je potrebné, aby sme zaistili poplatky, ktoré budú hodnotené podľa trhových podmienok. Rovnako je potrebné zlepšiť koordináciu medzi členskými štátmi, posilniť úlohu skupiny pre rádiové spektrum a pokiaľ ide o vysokokapacitné siete a návrh definície komisie, tu si jasne uvedomujem, že na to, aby sme naplnili budúce potreby konektivity, ja verím v neutralitu technológií týchto vysokokapacitných sietí, ktorá by mala byť tou hlavnou zásadou, ak chceme, aby legislatíva e, obsiahla aj v budúcnosti. Preto navrhujem dynamickú e, formuláciu, ktorá by e, takisto splňala aj e, požiadavku na neobmedzené využitie, čo súvisí s parametrami, s parametrami výkonnosti a to vlastne do roku 2025. Všetky elektrokomunikačné e, služby, elektri, elektronické komunikačné služby by mali byť oslobodené od zbytočných záťaží. To je vlastne úvod k mojej správe ja sa teším na debatu a na túto aj na nadchádzajúcu a rovnako aj na debatu v plenárnom zasadnutí. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem. A teraz tieňoví spravodajci. Každý spravodajca má dve minúty. Najprv SAD. Na tri, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni. Musím povedať za túto profesionálnu prácu. Ďakujem najmä za vyjadrenie na konci a týchto, o týchto pozmeňujúcich návrhoch. Nemôžeme sa vyjadriť ku všetkým podrobne, ale môžeme hovoriť o zásadách, o ďalšom postupe. Myslím si, že je to strategický materiál, je to jeden z tých pro... Je to jeden z tých slubov Európskej komisie o údajovej ekonomike a teraz vytvárame rámec na dosiahnutie tohto cieľa, takže by som chcela vidieť aj tie investície, pretože ak, máte, eh, ak nemáte bicykle, auta, len cesty, tak tú ekonomiku nevybudujeme. Treba mať infraštruktúru a eh, to je veľmi dôležité. Myslím si, že hospodárska súťaž pohania investícia. Musíme sa snažiť o to. Máme rôzne veľkosti teleoperátorov, to je pravda, ale máme aj disruptívne inovácie a to zohráva svoju úlohu v niektorých odvetviach takže sa treba zamerať aj na záujem konečných používateľov eh, MSP, ja neviem, obyvateľov. Ak chceme meniť eh, ekonomiku, chceme mať elektrické autá, musíme meniť infraštruktúru. Vidím tu aj tú motiváciu, že komisia sa viac snažila o tú E, vyššiu rýchlosť a spravodajca e, ako definujete na novo vysokokapacitné siete? Myslím si, že táto legislatíva možno nepodporí investície do niečoho starého. A ja si naozaj myslím, na čo investovať ešte do toho. Všetko je rôzne a máme rôzne dedičstvo a nie je dobre, ak iné krajiny ešte viac zaostávajú. A samozrejme rozdiele sú spôsobené, ja neviem, hustotou obyvateľstva, povrchom a podobne, ale Litovci, Rumúni a ďalší sú tu veľmi v popredi, takže je to možnosť, to nezáleží na tom, či ste bohatí alebo chudobní. A ešte k spektru, áno, Spravodajkynia povedala, že ho potrebujeme pre nové technológie, ale potom sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré toto e, odstraňujú, takže musíme na tom ešte pracovať, ako toto spektrum zlepšiť do budúcnosti, lebo je to veľmi dôležité pre budúcnosť inovácií. Ďakujem veľmi pekne a teraz ECR, pán e, Tošenovský a chceme Evženovi zabrahoželať za, k znovu zvoleniu za podpredsedu v tomto výbore. Pane predsedo, a chcel bych podiekovať. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za tvoju osobnú podporu pri tejto cti, ktorej sa mi dostalo pretože prácu v tomto výbore považujem za veľmi dôležitú. Je to významná platforma. V prvom rade chcem oceniť prácu, profesionálnu prácu Pilar del Castillo, ktorá pracovala na, na touto zložitou správou, pretože je to naozaj technicky veľmi náročné. Máme tu náročnú úlohu nastaviť pravidla elektronickej komunikácie tak, aby zabezpečila regulačnú stabilitu, potrebné investície a konektivitu aj do budúcnosti. Pilar pristúpila k tomuto veľmi zodpovedne a ukazuje sa aj, že v svojej práci môže využívať veľkú prax z tejto oblasti, takže ešte raz ju za toto oceňujem. Samozrejme, mám aj niektoré pripomienky a niektoré riešenia, ktoré by som preferoval a preto by som ich teraz veľmi stručne uviedol. V prvom rade je to nová koncepcia vysokokapacitných sietí, kde musíme nájsť cestu, ktorá je dostatočne ambiciozná a realistická. Zde zvolila Pilar tu zvolila zaujímavé riešenie, ktoré smeruje k väčšej technologické neutralite a to si myslím, že je veľmi dôležité, ale ja zároveň um, mám tu aj definíciu toho využívania a to si musíme prediskutovať. Zaujímavé je aj riešenie pre analýzu trhu. Ja som podporoval predlženie doby medzi jednotlivými analýzami trhu na 5 rokov ale schéma, ktorú navrhuje pani spravodajkňa, má svoje rácio. Bol by som opatrnejší v otázke podpory niektorých modelov investovania a nápravných opatrení, ktoré majú mať regulátory k dispozícii. Tu musíme nájsť správnu bilanciu a neutrálny prístup, aby sme neodrádzali od investícií, alebo aby sme nechcene nepôsobili proti hospodárskej súťaži. A keď hovorím o nápravných opatreniach, E, tak isté pochybnosti a otázky mám, aj pokiaľ ide o double, teda dvojitá poistka, čo môže obmedziť flexibilitu regulátorov reagovať na špecifickú situáciu, pretože tu na nie je žiadny všeobecný model. Ako spravodajcu ma zaujímajú aj ďalšie ustanovenia v rámci komisie. Vo všeobecnosti by tento systém mal zostať poradným orgánom. Nemyslím si, že je potrebné, aby Berek vydával záväzné rozhodnutia, pokiaľ ide o nadnárodné trhy. Pokiaľ ide o spektrum, naša politická skupina je tradične skeptickejšia k prehlbovaniu harmonizácie v tejto oblasti a pokiaľ ide o trvanie licencie, tak už 25 rokov, to je príliš dlhý čas a ja by som radšej preferoval flexibilnejšie riešenie. Ešte by som chcel oceniť spoluprácu a teším sa na jej pokračovanie. Ďakujem. Ja recht herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší bude hovoriť pán Kalas za Alde. Nech sa... Uh, ďakujem veľmi pekne za túto správu. Je to naozaj veľký kus práce a asi nebudem môcť prejsť všetkými detailami. V prvom rade tie priority, ktoré máme z tejto revízii, a to je prehlbenie jednotného trhu regulačná konvergencia nestačí, ak chceme mať trh, ktorý prinesie ekonomické úspory z rozsahu a chceme prilákať investície do sieti. I keď pre pevné siete je situácia stále vnútroštátneho charakteru alebo lokálneho charakteru, predsa len potrebujeme väčšiu flexibilitu pre spektrum aj služby, ktoré majú oveľa cezhraničnejší charakter a jednotný trh je skôr otázkou politickej vôle než technológie alebo zemepisu. Takže si myslím, že musíme byť ambicioznejší. Pokiaľ ide o základné ciele v návru komisie, tak naozaj vysokokapacitné siete sú kľúčovým cieľom, ale nevidím, ako to dosiahnuť bez súťaže. Ochrana súťaže na úrovni infraštruktúry je dôležitá, ak máme účastníkov, ktorí pracujú na veľko aj obchodnom trhu. Ak sa, komis, ak sa spravdajka rozhodne pre rozčlenenie, odčlenenie, tak potom by regulácia bola oveľa nižšia, ale to nie je prí, tento prípad. Pokiaľ ide o nový prístup, ktorý navrhuje E, spravodajkyňa očenila ustanovení RES a vysokokapacitné siete, tak musíme si ešte preveriť, čo to znamená pre siete. Keďže ide o kľúčový cieľ, tak si myslím, že sa musí uplatňovať vo viacerých častiach kódexu. Nech rozumiem, prečo by to malo byť v tejto špecifickej časti naznačuje to ako keby, že táto hlava je jediná cesta, ako investovať do vysokokapacitných sietí, je spoluinvestovanie, s tým nesúhlasím. Spektrum tak spravodajky nerozširuje trvanie na 30 rokov, s tým tiež nesúhlasím. Jednoducho sa totiž potom zamurujeme, zabetonujeme, ale technológia môže prísť novými možnosťami a mo- e, e, cestami, ako zlepšiť spektrum. Takže by sme mali mať aj e, e, užívateľov sekundárneho trhu a podobne a služby. Spravodajkyňa nezmenila, neopravila definície a veľká časť pravidel, ktorá platí pre služby, spa, pla, e, padá do našich kompetencií, ale interoperabilita je tiež otázka kompetencie, takže aj toto treba vyjasniť a zosúľadiť so smernicou o e-súkromí a smernicou o digitálnom obsahu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz kolega Raymond, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s tým, že je to dôležitý materiál a súhlasím s tým, že spravodajkyňa odviedla dobrý kus práce na prvom návrhu. Mnoho pozmenujúcich návrhov jednodušuje, spresňuje jazyk, e, než bol pôvodný text komisie. A musím povedať, že mám niekoľko pripomienok. Poprvé, vymedzenia komisie, čo je napríklad telekom služba, to je jednoducho zastarané Musíme mať nové definície, presnejšie, pracovať na nich. Vôbec nie sú prispôsobené súčasnej situácii. A teraz by sme mali investovať prácu do tohto, aby sme jasne a rovnako chápali, čo vlastne chceme upravovať, regulovať, pretože inak ovplyvníme aj služby, ktoré vôbec nechceme. Potom druhá vec je, že keď hovoríme o infraštruktúre a službách, tak si myslím, že hospodárska súťaž sa má zamerať na infraštruktúru oveľa viac než na malo obchod a musíme sa na toto zamerať. Ja nevidím, že by sa toto práve teraz dialo a to vedie k tomu tretiemu bodu a to sú práva používateľov Celé priemyselné odvetvie ide, prechádza vertikálnou integráciou. Musíme hovoriť aj o právach používateľov. Keď hovoríme o telekome, čo sa stane s vašimi údajmi, čo sa smie s nimi stať, ako sa to smie stať. Takže ja si myslím, že potrebujeme na tom ešte popracovať v najbližšom čase a Posledná vec, keď hovoríme o spektre, tak tiež nie som presvedčený, že dlhšia doba zvyší hospodárskú súťaž a väčšie výhody, prínosy pre konečných používateľov. To, o tom by som chcel teraz aj hovoriť, lebo nie som presvedčený, že dlhšie licencie sú tým riešením. Toľko za mňa teraz, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sú tu ďalší rečníci. Máte jednu minútu a začneme s Lanko López. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem poblahoželať správodajcovi za prácu aj rýchlosť. Myslím si, že vo všeobecnosti všetci tieto princípy zdieľame, ale pokiaľ ide o tieto siete, to by mal ako nový cieľ regulácie spolu s tromi klasickými konkurencia, schopnosť vnútorný trh a konkurencia. Ale pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, tam nezdielam návrh komisie, pokiaľ ide o maximálnu harmonizáciu, pretože niekde to môže znížiť pro ochranu, ktorá v niektorých členských štátoch existuje. Pokiaľ ide o všeobecnú záujem, tam by sme nemali obmedzovať financovanie prostredníctvom E, štátneho rozpočtu. Malo by sa to robiť inými cestami, napríklad podnikmi, ktoré sa zaoberajú týmto digitálnym trhom. A pokiaľ ide o návrh vytvorenia špecifického oddielu o špecifických sieťach, ja tam mám isté výhrady. Nehovorím, že som proti, ale nie som proti nie, pokiaľ ide o tento špecifický odsek, ale pokiaľ ide o e, to, že predvídané a nepredvídané investície. A pokiaľ ide o všeobecné povolenie na všetky tieto e, elektronické digitálne aktivity, tam je potrebné a hlbšia analýza. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz kolega Rol, nech sa páči. Jedna minúta na takúto tému je takmer nemožná vec, takže začnem. Keď je to dôležitá téma, tak musíme urobiť všetko preto, aby sme E, stimulovali investície orientované na budúcnosť. Potrebujeme e, pevný právny rámec, neregulačné monštrum, nástroj, ktorý bude stimulovať k investíciám. A ako to urobiť? Musíme e, posunúť efektívnosť sieti. Stačí investičný model jeden, alebo potrebujeme ich viac? A ako to vyderá s otázkou technologickej neutrality? je lepšie vsadiť všetko na jednu kartiu, alebo potrebujeme viac veci. A myslím si, že práve túto treba zvážiť. Sú tu veľmi silné e, argumenty, ale kto chce e, mať digitálnu spoločnosť, musí byť, sil, e, musí byť silný a musí, mať, musí byť rýchly a mať e, dobrú infraštruktúru. Takže Myslím si, že to, čo urobila spravodajkyňa, je dobrá práca a e, ďakujem kolegovi Rejlovi a teraz kolega Hökmar. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj pani spravodajkyni. Naozaj to bola náročná práca a výborne vykonaná. Treba zvrazniť dve veci. Poprvé, kapacity. Musíme byť realisti. Teda, keď nebudeme mať kapacity, ak nebudú dostatočne kvalitné a vysoké, tak sa nám nepodarí zrealizovať to, čo chceme. A vidím, že tu dochádza k e, nerovnakej situácii v Európe. Niektoré krajiny idú rýchlejšie, niektoré pomalšie v tomto. A to môže spôsobiť pre nás všetkých dosť značné problémy. Takže, keď hovoríme o neutralite tejto technológie, musíme zabezpečiť existenciu kapacít. Hovoríme o e, veľmi kvalitných e, kábloch napríklad. Po druhé, investície. Tu sú rôzne mož- modely, ktoré sú k dispozícii, ktoré ovplyvňa vývoj. Okrem toho, právna istota. Myslím, že sa hovorí až e, o období 30 rokov. Rikov a nakoniec sa zabezpečí potom tzv. otvorený prístup. Takže prajem veľa šťastia pani spravodajkyni. Ďakujem. Ďakujeme, hovorí pán predseda. Teraz ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Cieľom všetkých eh, správ parlamentu je, aby sme získali pokrokovejšiu a lepšiu víziu, ako je tá od komisie. A myslím si, že aj táto správa sa môže premeniť na také niečo vďaka práci spravodajcu a jeho spolupracovníkov tieňových spravodajcov. Sú tu isté znepokojenia, že ak toto sa nevyrieši, tak nás to privedie do veľmi zložitej situácie a bude veľmi ťažké podporiť túto správu. Máme tu veľkokapacitné siete, nebudem sa k tomu vrácať, lebo to spomenula e, Petra, ale chcem povedať niečo o 5G. E, bude k dispozícii na komerčnej úrovni od roku 2020 a my nemáme ani údaje, ani limity, ani povinnosti členských štátov a už zajtra by sme mali stanoviť tieto veci a najneskôr v roku 2019, pretože potom sa opäť budeme e, stiažovať, že sme za USA, za Južnou Koreou. A keď to neurobíme, tak sa stane to isté. Skutočne si myslím, že riešenia, ktoré sa návrhujú, pomôžu tým e, myšlienkam investícií, ktoré by nás e, istým spôsobom ubezpečili a dali by nám istotu. Nie je to adekvátne riešenie. Máme tu elimináciu podmienok E, tej cezhraničnej kompatibility napríklad. Pozrite sa, mne je to naozaj veľmi ľúto, ale vznikne tu naozaj obrovský chaos a bude tu konflikt, ktorý bude veľmi ťažké riešiť. Zobrať tieto právomoci riadiacim orgánom, tak to je naozaj vážna vec a problém stojí, ako to dosiahnuť, aby sa rešpektovali práva spotrebiteľov ako rozvíjať tieto siete na národnej úrovni. Je tu veľmi, veľmi veľa otázok a ja dúfam, že pani Pilár nám to dokáže vyjasniť a že budeme môcť jej správu podporiť. To je všetko, čo som v tomto časovom úseku limite mohol povedať. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Ďakujem a teraz vám chcem poďakovať za to, že ste sa prihlásili o slovo. E, pokiaľ ide o ciele, tak nad tými sa musíme naozaj zamýšľať tu, v Európskom parlamente, ako pristúpime k vláknu, ako pristúpime k spektru, ako budeme pristupovať k 5G. A to sú všetko veci, ktoré budeme musieť nejako riešiť. Ďakujem. Pán, Pán Fos hovorí, ja som spravodajca v Júri za túto tému a chcem sa spýtať, či naozaj e, návrh komisie zobrazuje skutočnosť. Poprvé sa musíme pýtať, aký inovatívny až chceme byť a čo znamená vlastne dneska komunikácia. Ak to chápeme len tým starým spôsobom a z toho, že si budeme vyberať, tak sme znovu v našej minulosti. Komunikácia dnes je možná na rôznych úrovniach. Nerobí sa to len číslami, robí sa to aj inými prenosovými cestami. Komunikuje sa z auta, s robotmi sa bude nejako komunikovať a preto si myslím, že tu musíme mať určitý priestor venovaný tomu, čo je komunikácia. A to musí byť prepojené s tom návrhom smernice o súkromí, pretože inak nevyhráme našu budúcnosť, keď zostaneme stať na určitých hraniciach a keď chceme byť technologicky neutrálni, e, priateľskí voči inováciám, orientovaní na budúcnosť, musíme aj uvažovať o komunikácii inak, a to znamená aj iné uvažovanie o e, slobode uzatvárania zmluv. Nemôžeme tu mať len jeden model. Myslím si, že tu musíme dať už ekonomike, hospodárstvu možnosť e, výberu a tá definícia z nariadení v e-privacy by tu tiež mala byť zohľadnená. Ďakujem veľmi pekne. Tým sa dostávame k Európskej komisii. Kto bude hovoriť za komisiu? Nech sa páči, pán Viland. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj spravodajcovi. Naozaj je to veľmi významný príspevok ku vytváraniu verejnej mienky v rámci parlamentu pokiaľ je o túto tému a skutočne sme v materiáli našli mnoho veľmi významných bodov a vítam aj e, celkové vyjadrenia, ktoré tu na výbore dnes predpoludním zazneli, e, hlavne v súvislosti s konektivitou do budúcna. Áno, samotná koncepcia e, konektivity na úrovni vysokorýchlostného internetu, to je ozaj nesmierne významná téma, pričom sa bude rešpektovať zásada technologické neutrality. A určite to bude aj stimulom pre investície a odborávanie e, rizík je v tomto taktiež významný aspekt. Takže toto súvisí aj s tým, že aj nadnárodné spoločnosti musia e, fungovať konkurencieschopne a vítame ambície, ktoré tu boli načutnuté zo strany e, pani spravodajkyne aj v súvislosti s bezrotovým internetom. A tým sa čutáva aj cesta pre ďalšie generácie, napríklad 5G. A vítam aj veľmi cieľavedomé zameranie sa na tie dôležité princípy regulácie voľného trhu, aby bolo možné stanoviť určitú predvydateľnosť vývoja trhu. A určite musíme vyvinúť spoločné úsilie na to, aby sa zjednodušila regulácia. Ďakujem. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, ďakujem veľmi pekne. Teraz Pilar de Castillo ako spravodajkyňa. E, áno. Aký jazyk teraz? Použijem veľmi pekne ďakujem, použijem svoj rodný jazyk. Ďakujem vám za všetky vystúpenia, za všetky reflexie, za zdieľanie svojich znepokojení ako náš kolega Nika. Áno, presne teraz sme v tomto období, Nike, keď si treba navzájom povedať, čo nás nepokojuje, čo chceme pozmeniť a musíme vyriešiť znepokojenia, ktoré v niektorých prípadoch sú tu len preto, že sme o tom nemohli diskutovať. Takže ja, ako vždy, e, som absolútne otvorená akémukoľvek aspektu, nech ide o čokoľvek, pokiaľ ide o E, prístup k tomuto návrhu komisie. Mm, ja si želám, aby sme tie návrhy široko rozdebatovali a mnohé z nich sa zmenia. Dôležité je, aby tie zmeny boli k lepšiemu, lebo ne... Na... my by sme mali mať jeden projekt, konzistentný, o ktorom môžeme s radou diskutovať, lebo len tak budeme môcť potom e, viesť úspešnú negociáciu s radou ešte niekoľko vecí, ktoré tu odzneli. Samozrejme, že ešte som nemala čas e, pozorne si poriadne prešedovať niektoré veci, napríklad pokiaľ ide o, tých invest- o tie investičné modely. Niektorí si myslíte, že to, sú, to je jediný možný model. Nie, ja presne to, čo robím, ja to chcem trošku sflexibilniť a chcem hovoriť o tých obchodných dohodách, ktoré budú mať charakteriky, ktoré budú podobné ako tie, ktoré vlastne sa týkajú tých investmentov, tých investícií a môžu sa zohľadniť aj tieto iné aspekty, takže nie len ten jednotný, jediný model investícií. investícií. To by bol veľmi chybný prístup. E, sieť, vysokokapacitné siete, sústredím sa len na tieto témy, pretože sú tam ďalšie legislatívne návrhy, ktoré patria do tohto balíčka, bude sa o nich diskutovať. E, e, vysokokapacitné siete. Ja som Španielkou a v mojej krajine sme skutočne urobili obrovský pokrok v oblasti rozširovania sieť vláken a sme vlastne na čele v posledných rokoch. Niektorí to robili tiež, takže ja nechcem niečo podmienovať, e, ale musíme si e, uvedomiť, že musíme zohľadňovať neutralitu technológií, ktoré sa aplikujú. Vlákno je tu zmienené, hovorí sa o tom v správe, aj v ďalších častiach a je tam jasná indikácia, že toto je dnes technológia, ktorá najlepšie zodpovedá vysok- cieľom v oblasti vysokokapacitných sietí ale aby sme tu o tom def- debatovali, tak ja by som bola skôr za takú definíciu, ktorá by zdôraznila nielen technológiu, ale aj ciele, ktoré e, každá technológia, ktorá sa aplikuje, musí dosiahnuť. To znamená, že e, to, čo nebude možné, to, čo nebude mať túto kapacitu podporiť, e, tento cieľ, tak nebude najviac žiadané ani investormi, ale ani používateľmi. Takže mne sa zdá, že národné trhy sú veľmi odlišné. Naše situácie sa veľmi líšia a preto tam treba dodať trošku vzduchu, pokiaľ ide o technológie a treba tam pridať nejaké ďalšie veci, aby sa tam zmestili. A my zakrátko budeme konfrontovaní s novými veľkými pokrokmi. To je ten dôvod. A pokiaľ ide o definíciu služieb elektrotechnickej komunikácie, v tejto rozprave už bolo povedané, že by sme mali mať len jednu všeobecnú definíciu a nie podrozdelenia number base a num, number internet base, tak ako to robí komisia. A ďalší, ktorí hovoria, že samotné všeobecné povolenie e, sa nie je vlastne diskutovateľné a že vlastne ani o tom si to treba rozdebatovať. Ja si myslím, že by bolo dobré začať s tým, že by sme sa vlastne takúto nejakú všeobecnú definíciu navrhli komisii. No a potom samozrejme ja som plne otvorená e, všetkým príspevkom. Trvám na tom, že je dôležité, aby sme našli konzistentnú, pevnú dohodu a s veľkou širokou podporou a ja som plne k dispozícii všetkým, ktorí chcete toto dohobky prediskutovať tu a e, takisto som otvorená všetkému, čo chcete pridať. Ďakujem. Äh, Ďakujem spravodajkyni, ktorá má tu e, nosnú úlohu vysvetliť nové pravidla a organizačný poriadok, ktorý sa teraz zmenili Máme tu pravidlo 104 lomeno 3, ktoré sa musí používať. Takýto je teraz rokovací poriadok a je to práve pri recastingu a chcem vás informovať, že e, pozmenujúce návrhy do 4. apríla 3. hodiny, avšak proces rekastu predpisuje, že musíme dať aj odôvodnenie k pozmenujúcim návrhom. Poznáme to z rozpočtového postupu, kde sa vždy musí dávať e, takéto odôvodnenie a sekretariát poš, e, bude mať e-mail k dispozícii s podrobným vysvetlením, ako budú fungovať tieto nové pravidlá. Teraz sa dostávame k ďalšej téme a to je otázka orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie. E, Berek je samozrejme jedna z tých tém, ktorou sa zaoberáme, ako aj spolupráca Bereku s ESO je stále väčšou a väčšou témou pretože inteligentné siete potrebujú inteligentné riadenie spolu s digitálnym vnútorným trhom a preto je táto diskusia o Bereku podľa mňa veľmi dôležitá diskusia pre budúcnosť a najprv by som dal slovo spravodajcovi za ECR Evženovi Tošenovskému, aby sa vyjadril v rámci troch minút a uviedol túto tému. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Mnohé z toho, e, čo ja som chcel povedať, ste už vypovedali na úvod a ja teda sa chcem vyjadriť k tej správe, ktorú predkladáme. Ako viete, súčasné rozdelenie medzi Bereg a Bereg Office bol, bolo výsledkom kompromisnej dohody s radou, ktorá nebola jednoduchá od roku 2009 máme dostatočnú skúsenosť s tým, ako Berek funguje a myslím si, že je to na vysokej profesionálnej úrovni. Podpornú agentúru Bereku sa tiež podarilo stabilizovať, možno to potom ešte priblížim. Vnútorná štruktúra a procesy e, Bereku sa ustálili, je schopný využívať know-how národných operátorov na európskej úrovni efektívne a funguje na, funguje na vysokej profesionálnej úrovni. Teraz tu máme nové úlohy, ktoré vyplývajú najmä z roamingu a ktoré sme prejednávali a budeme o tom ešte hovoriť. Základnou otázkou je, či máme meniť túto e, vysokofunkčnú štruktúru a inštitúciu. Ja si myslím, že návrh na zlúčenie Berek a Berek Office by priniesol veľké komplikácie a preto aj v mojom návrhu, e, kde trošku som pozmenil návrh komisie, tak neodporúčam, aby sme išli týmto smerom. Nechajme regulátorom ich nezávislosť a flexibilitu, lebo aj to je pre nás zárukou, veľkej profesionálnej stability. Chcel by som, aby sme im dôverovali v tom zmysle, že za ďalšie úlohy Bereku sa zvládnu a že zároveň sa vytvorí na to vhodné prostredie. Som presvedčený, že Berek e, by mal aj naďalej zostať mimo priamého vplyvu komisie, aby nebola narušená súčasná inštitucionálna rovnováha, ktorá by vôbec nemusela byť jednoduchá. Samozrejme, vždy je priestor pre zlepšenie a efektívnejšie fungovanie a v tomto smere som sa snažila ja nasmerovať samotnú správu. Správa by mala byť využívaná e, takým vyváženým spôsobom, mal by to byť mix zo súčasnej etablovanej štruktúry, ako aj e, by sa mali prevziať užitočné elementy z návrhu komisie. V tomto smere je správa komisie veľmi dobrá. V časti, ktorá sa venuje Bereku, Nájdete napríklad kontaktnú sieť, ktorá, e, pokiaľ ide o prácu Bereku, zohráva veľmi dôležitú úlohu, ale nie je zahrnutá v nariadení na rok 2009. Takisto aj nariadenia pre Berek a správnu radu Berek Office e, lepšie odrážajú súčasnú situáciu. Pokiaľ ide o menovanie riaditeľa Bereku Office, navrhujem, aby úloha Európskeho parlamentu zostala zachovaná, pretože aj tam sa kompromis s radou hľadal veľmi ťažko. Z návrhu komisie by som chcel vyzdvihnúť vylepšenia Berek Office, založené na spoločnom prístupe k decentralizovaným agentúram. Plne to podporujem. Nové úlohy pre Berek znamenajú vyššie nároky na e, Berek Office. Je tam potrebné personálne posilnenie a zlepšenie technického zázemia pre Berek Office Ďalej je dôležité vyhnúť sa debaty o nových úlohách, pokiaľ ide o kódex a aby sa nemuseli predpisy meniť, ak do týchto predpisov pribudne nový, nová úloha. A preto je úloha v článku 2 nahradená všeobecnejším odkazom. E, Všetci dobre vieme, že v tejto oblasti vývoj ide veľmi do, rýchlo dopredu E, tak aby sme nemuseli sa vrácať k celému obsahu, e, robím tieto návrhy. Teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a dúfam, že pripravíme veľmi dobrú správu pre budúcnosť. Ďakujem, pán predseda. Ja recht herzlichen Dank. Äh, nächster ist der Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán nech sa páči. thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som poďakoval pánovi Tošenanskému za jeho správu a celkovo to môžem zhrnúť tak, že celkovo s ním súhlasím. Ak vytvorením agentúry vytvoríme aj nový trh, to by bolo dobré. Tak by to bolo také jednoduché. Keď sa pozrieme na energetickú stránku, tak vieme, že nemáme jednotný trh z hľadiska elektriny. Hej? A je to síce súčasť balíka, na ktorom sa pracuje, aj v rámci tohto výboru, že vytvoriť trh neznamená, že sa vytvorí hneď aj agentúra. Vytvorenie agentúry nemusí viesť nevyhnutne k tomu, že sa vytvorí trh. Proste ja tu je viacero dôvodov. Pokiaľ ide o digitálnu sféru, v podstate je to ten istý vzorec, hej? ale často sa zabúda na to, ako funguje alebo nefunguje trh, keď e, sú problémy s reguláciou, alebo keď je príliš intenzívna hospodárska súťaž, alebo keď nie je hospodárska súťaž dostatočná. Takže otázka je, čo sa skutočne deje. A v tomto súhlasím aj s pánom Tošenovským. Otázka je, ako môžeme posilniť fungovanie Bereku. To neznamená, že musíme meniť administratívnu štruktúru tejto organizácie. Súhlasím teda, že je to otázka posilnenia berek Officeu, tým, že sa poskytne viac peňazí, aby mohli e, nabrať ozaj kvalitných ľudí, ktorí tam budú pracovať. To je veľmi dôležité, pretože tento orgán dohľadá nad trhom, hej, okrem iného. A súhlasím s pánom Tošenovským a nesúhlasím až tak s komisiou. Cieľom by nemalo byť vytvoriť agentúru. Možno raz niekedy budú na to dôvody lepšie dôvody, ale otázkou je posilnenie funkcií, ktoré už teraz tam existujú. A ide o to, aby sme mali nástroje, aby sme dokázali e, vytvoriť ten jednotný trh v digitálnej sfére. A v tejto etape, myslím si, je potrebné zvyšiť financovanie a aj zodpovednosť a právomoci a nemusíme vytvárať nevyhnutne ďalšiu agentúru. Takže toľko zatiaľ z mojej strany a ešte raz ďakujem pánovi Tošenovskému a hovorím, šir, šir, veľmi s tým súhlasím. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pani Kryl. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi za uvedenie problematiky. Ja mám troška iný smer v tejto debate, lebo moja politická skupina v zásade podporuje návrh komisie. My si myslíme, že je správne, že v dobe, keď máme vnútorný trh, e, alebo budujeme ho v oblasti telekomunikácií, že musíme primerane prispôsobiť aj governance, spravovanie. A myslím si, že teraz fungovanie Bereku nedorastlo na tieto úlohy a to ako e, je štrukturovaný. Keď si zoberieme štruktúru Bereku dnes a návrh komisie, tak by to znamenalo, že na mnohých mes, mes, miestach by to znamenalo naozaj menej byrokracie, postupy by boli transparentnejšie a Berek by mohol naozaj dávať nielen odporúčania, ktoré sú výsledkom koncenzu, ale mohol by aj rozhodovať a aj v minulosti sme mali prípady, kde by som si bola želala, aby Berek mohol už teraz rozhodovať a nielen odporúčať. Ale čo je dôležité, a to je veľmi oprávnené, a to aj spravdajca povedal, BEREK, ako aj vnútroštátne regulačné orgány musia byť nezávislé. A to je veľmi dôležitý bod a tam musím ešte na návrhu komisie pracovať. Nie je možné, že komisia sa bude o, nad všetkým sa vznášať a určovať smerovanie, ako majú regulačné orgány pracovať. Myslím si, že tam sa dá na tom ešte popracovať, ale v čase zmeny musíme byť aj tu pripravení sa vyrovnať s novými výzvami. Podporujem veľmi spravodajcu v tom, keď oznámil, že Európsky parlament tu nemôže byť vynechaný, a že to ovplyvňuje neza, ne, e, neovplyvňuje nezávislosť inštitúcií. Musíme trvať na tom, aby sme sa tu mohli veci zúčastňovať. Som zvedavá, teším sa na diskusiu a dúfam, že napriek rozdielom sa nám podarí nájsť cestu k dobrej spoločnej správe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Grel. A teraz Alde, pani Kalas, nech sa páči. Um. Ďakujem za slovo. Vnímam to tak, že tá kľúčová e, správa alebo kľúčové posolstvo je v tom, že by tam nemala byť samostatná agentúra, ale určite súhlasím aj s predrečníkom. Naša skupina tiež nemá veľký záujem o to, aby sa daňové a peniaze daňových poletníkov minali len na nejakú diskusiu. Keď si, som si pozrel viaceré správy Bereku, a pozrela sa aj na súvislosť s kódexom, tak väčšinou Berek hľadá vnútroštátne, národné riešenia. A to je reakcia na konkrétne situácie v jednotlivých krajinách. A okrem toho je tam napríklad aj správa o OCT a tam je dosť ťažké hovoriť o tom, že by vnútroštátne riešenia boli by celkovým riešením, alebo dobrým riešením vždy aj e, s ekonomickými úsporami z rozsahu. Zákony EÚ sa potom neinterpretujú rovnako v členských štátoch EÚ, tak si myslím, že status quo nie je asi tou dobrou alternatívou, ak chceme zlepšiť fungovanie jednotného trhu. Áno, nevytvára sa tu jednotný, jednotný trh a s tým môžem súhlasiť v tomto zmysle, ale predsa len, respektíve, je to v záujme lepšieho fungovania jednotného trhu. A hlavne pokiaľ je o služby, by sa to mohlo zlepšiť. Aj taktiež pokiaľ je o prípadné spory cezhraničného charakteru treba venovať e, pozornosť aj súladu fungovania Bereku a kódexu. Cieľom je aj dosiahnuť to, čo sa stanovuje e, v tých dohodových cieľoch konektivity. Myslím, že pre našu skupinu by asi bolo dosť problémom poskytnúť ďalší priestor, ak nebude k dispozícii systém správy a riadenia zo strany EÚ. E, hovorí sa tu vlastne o možnosti zvýšenia úlohy komisie v rámci Baraku. Možno by to bolo cestou nejakých satelitov e, z komisie, ale cieľom bude určite zlepšiť aj rámec e, skvalitnenia telekomunikačných služieb a chceme skutočne európsky prístup a taktiež, aby sme mali kvalitný jednotný trh, aby sme sa neriadili najnižším možným spoločným menovateľom. Ďakujem. Áno, ďakujem pani Kalas. Ďakujem pani Kalas. A teraz pán Rajmon, nech sa páči. Uh, ďakujem. A ja ďakujem správodajcovi za prvý návrh. Myslím si, že nemôžeme miešať dve veci dohromady, úlohu a štruktúru bereku. Ja si myslím, že nemá zmysel hovoriť najskôr o štruktúre a potom sa rozhodovať o tom, ako budú vyzerať úlohy e, v budúcnosti, pretože jednoducho neprenesieme na berek viac e, kompetencií, tak nebude dôležitá štruktúra. Ak mu dáme viac úloh a nedáme kompetencie, tak potom tá štruktúra je zanedbateľná. My potrebujeme nezávislú organizáciu so zaručenou nezávislosťou a rovnako musíme hovoriť aj o zdrojoch. Berek je tak silný, ako budú finančné prostriedky, ktoré tam budú plynúť a to je rôzne, e, to závisí od členských štátov. Mali by sme pracovať v tom, aby všetkých 28 členských štátov bolo ochotných poskytovať finančné zdroje a umožniť si lepšiu prácu, väčšiu mieru regulácie. To by bola tá správna cesta. Pre nás je to balíček ak vybudujeme silnejšiu organizáciu so silnejšími kompetenciami a úlohami, tak v tom prípade to my radi podporíme. My by sme radi podporili aj nezávislú organizáciu, ktorá by nebola príliš ovplyvňovaná politickým svetom. Ďakujem. Ďakujem kolegovi Rajmondovi. A ter- teraz ďalší kolega Nika, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. E, vážený pán e, predseda, pozrite sa, ja by som chcel e, spomenúť takú principiálnu otázku. Je dôležité definovať funkcie a úlohy Bereku a národných reglementačných orgánov. Ja si myslím, že stratégia to nie je úlohou ani Bereku, ani národných orgánov. To sú úlohy parlamentu. Ak tu máme európsku normu, tak tam je Európsky parlament a, alebo komisia. A na národnej úrovni máme národné vlády a národné parlamenty. Prečo to hovorím? Pretože nedávno sme videli, aké dopady a aké a, a čo bolo prijaté v oblasti Bereku, a tam vlastne prijali, Berek prijal niektoré strategické otázky, napríklad negociácie o 5G. Aký je strategický plán, čo treba splniť? Tieto veci musia byť uskutočnené reglementačnými orgánmi, lebo e, tam vlastne dokazovať, robiť kontrolu ako na polícii, že sa nemenia, že sa nenarúšajú žiadne pravidlá, E, tak to treba robiť na úrovni členských štátov, vo všetkých členských štátoch. Takto to vidím ja. Po druhé, hovorí sa, že existuje e, taká prílišná reglamentácia a že ešte skôr ako e, zákonodárne orgány, členovia zákonodárnych e, orgánov príjmu, si dajú ráno kávu, príjmu jedno nariadenie naozaj, e, môže to byť, ale zase na druhej strane nemôžeme rušiť normy, aby nám nechýbali, čiže musíme nájsť správnu rovnováhu. Čiže o týchto veciach musíme debatovať a musíme komunikovať so všetkými orgánmi, ktoré sa zaoberajú reglementáciou. A ešte je tu jedna veca, ktorá vo mne vyvoláva zvedavosť. V istom okamihu e, sa zdalo, že MTR, e, keď bola schválená, tak čo sa stalo v Nemecku? Aplikovala sa táto úprava, alebo sa neaplikovala? Aká tam bola situácia? Lebo ak nie, tak potom 20 členských štátov prispievajú k tomu, aby malo a Nemecko väčšie príjmy. Samozrejme, my sa musíme pozrieť na to, ako sa aplikujú nariadenia na úrovni EÚ, aj v súvislosti s Berekom to platí. Veľmi pekne ďakujem a tým sa dostávame. Pri... Komisii Pán Pezer, nech sa páči. You, our... Ďakujem za slovo, pán predseda, a ďakujem aj pánovi spravodajcovi za návrh správy, aj za prednesenie možnosti, ktoré odporúča výboru. Samozrejme, je to iné, než čo navrhujeme my. A toto je to najdôležitejšie z hľadiska postoja komisie že tu máme vlastne interinstitucionálny spoločný prístup a preto je veľmi dobré, že sa o týchto legislatívnych návrhoch takto diskutuje. My sme pripravení diskutovať aj o konkrétnostiach, ktoré sa týkajú Bereku. Predovšetkým, toto nie je súčasťou e, projektu komisie nejak zasahovať do nezávislosti Bereku, alebo že by sme E, sa pokúšali vytvárať niečo paralelného s kodexom, ale čo je dôležité v danom kontexte, je dosahovanie toho širšieho e, kontextu aj v súvislosti s novými úlohami Bereku. A to je zvýšiť efektívnosť Bereku a popri iných veciach, samozrejme, hovoríme o hybridných štruktúrach, ktoré sa dajú značne zjednodušiť. Ďalej je tu nezávislosť národných regulátorov. A tu vidíme značné, značný priestor pre barak. Ale pokiaľ by tie prostriedky tedy mali ísť do bereku, tak by sme očakávali konvergentnejšie smerovanie európskeho úsilia. Potom riadenia správa bereku E, pri využití týchto prostriedkoch a spolupráci s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi. To musí byť efektívnejšie a viac zamerané na Európu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ešte dávam slovo Evženovi, spravodajcovi, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. A ja chcem poďakovať za túto otvorenú diskusiu my sme očakávali, že tým hlavným problémom bude práve otázka e, týkajúce sa problému, či zmeniť inštitucionálne postavenie Bereka, Bereku ako takého. My si veľmi dobre uvedomujeme, koľko tých nových úloh e, prichádza do Bereku a preto je tá snaha zostať v otvoro, otvorenom návrhu, nevymenovávať jednotlivé úlohy, ale ich priebežne doplňať. Ďakujem e, pánovi Karinšovi za stanovisko, pretože on presne hovorí to, čo bolo problémom, e, ktorý sme museli riešiť. Vytvorenie agentúry nám nevytvorí jednotný trh, máme tu 28, máme ich 28 a na druhej strane treba povedať, že Bereku sa spojením všetkých názorov jednotlivých národných regulátorov vytvoriť profesnú organizáciu. Preto e, naša snaha bola v tom zmysle, aby sme našli ten najlepší spôsob, aby sme zachovali vysokú profesionalitu, nezávislosť týchto profesných názorov a týmto smerom sme sa aj uberali. Pani kolegyňa Krell tiež povedala presne to, čo je našim problémom, ako nájsť ten najlepší spôsob fungovania. Každopádne ten návrh je veľmi otvorený, my sme pripravení riešiť niektoré otázky, ktoré e, vyvstali, ale na druhej strane vytvorenie toho, čo spomínala pani Kala z vytvorenie jednej veľkej agentúry nám pravdepodobne nevyrieši všetky problémy, ktoré sa dajú očakávať, skôr by to ešte prinieslo aj väčšiu diskusiu v parlamente ohľadne zvýšených nárokov. Ja som s komisiou o tejto veci diskutoval z hľadiska postavenia a financovania. Určite ešte o tom budeme hovoriť aj s tieňovými spravodajcami a ja sa teším na spoluprácu som maximálne otvorený diskusí o hľadaní toho najlepšieho riešenia, pretože pre mňa je veľmi dôležité, aby sme nestratili tú veľkú profesnú erudíciu a to, čo Berek vytvoril, a to uznanie, e, pokiaľ ide o národných regulátorov a, a o, o vlastne tamto je to najdôležitejšie pre Európu, a stanovisko Bereku aj pre nás je v tých zložitých veciach veľmi dôležité. Ešte raz ďakujem za spoluprácu a naozaj sa teším na ďalšiu spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Lehota na podanie je 30. marec 2017. Posúdenie bude 11. maja, po zmenujúcich návrhoch hlasovať sa bude 11. júla v ITRE a plénum sa ešte určí. Týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu programu a to je internetové pripojenie pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť Európska gigabitová spoločnosť a 5G. Spravodajcom je Michal Bony a za EPP a pán Bony má 4 minúty na to, aby uviedol problematiku. Thank you very much. I would like to thank... Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom za návrhy k tejto správe. Mali sme čas na predkladanie návrhov, dostali sme 250 pozmenujúcich návrhov a som presvedčený, že my ako parlament sme zjednotení a máme e, zmysel pre koordináciu 5G v rámci Európskeho akčného plánu. Môžem povedať, že, teda, že aj správa, aj pozmenujúce návrhy e, idú v tej istej línii, o ktorej dnes hovoríme, keď hovoríme o elektronických o kodexe pre elektronické komunikácie v Európe. Sú tu, je tu totiž 5 bodov základných, na ktoré chcem poukázať, ak chceme dosiahnuť z e, 5G úspech. Predovšetkým nový regulačný rámec si vyžaduje zjednotenie, predovšetkým s orientáciou na budúcnosť, inovácie, a aj spôsob vyhodnocovania. A samozrejme, potrebujeme aj takú hospodárskú súťaž, ktorá bude vychádzať z kvalitnej infraštruktúry. Musíme kvalitne zadefinovať aj elektronickú komunikáciu, potrebujeme vysokokapacitné siete, o ktorých hovorila aj kolegyňa Pilar de Castillo. Takže verím, že e, budeme spolupracovať aj v čase príprav e, pozmeňujúcich návrhov kódexu. Po druhé, rozvoj investícií. Toto musí byť predvídateľné a musí to súvisieť aj s ďalšími investíciami a musíme hľadať dlhodobé riešenia. Treba z licencie na 25 rokov. Počul som, že niektorí kolegovia chcú e, debatovať ešte o dlhšom období, ale musíme zvažovať všetky tieto aspekty, ktoré sa týkajú budúcnosti a udelovania licencií. Po tretie, ďalší stupeň harmonizácie 5G si bude vyžadovať eh, radiové spektrum, teda harmonizáciu na tejto úrovni. Nemáme čas na to, aby sme ešte váhali. Všetci hráči eh, chcú mať tú flexibilitu k dispozícii, čo poskytne sieť a chcú mať multitechnologický prístup k chcú mať Wi-Fi, e, satelity, káblové spojenia a tak ďalej a tak ďalej. Takže preto viac musíme popracovať na gigahercových e, kmitočtoch 26-28 a e, vieme azijské krajiny Japonsko, Južná Korea aj Amerika, tí na tom veľmi, teda USA pracujú na tom veľmi intenzívne. Potrebujeme teda včas príjmať správne riešenia, aj pokiaľ ide o riadenie spektra. A treba spolupracovať aj s Berekom. A Berek môže prísť s dobrými podnetmi. A my musíme tiež pochopiť, že nie hovoríme o Bereku ako o jednej z mnohých a mnohých inštitúcií v Európe. Bez e, kvalitných a správne načasovaných e, rozhodnutí ohľadne spektra, kde práve Berek nás môže výrazne podporiť. Myslím, že bez toho nebudeme mať možnosť dosiahnuť e, svoje ciele. Takže potrebujeme analyzovať aj náklady toho, pokiaľ by sa nám nepodarilo implementovať 5G. Že aké straty by to znamenalo pre našu ekonomiku. Takže dobrá spolupráca s Berekom aj s národnými regulátormi je vec oveľa dôležitejšia, než si vieme predstaviť. Po tretie, ešte chcem povedať, treba sa vyhnúť fragmentácii. Tie majú rôzne dimenzie, napríklad sú tam teritoriálne e, aspekty, e, či už potom hovoríme o mestách alebo o vidieku. Toto všetko treba zvážiť. A na záver ešte tá, tá správna cestovná mapa a správne, správny harmonogram a vytvoriť bude treba aj veľmi kvalitné harmonogramy pre jednotlivé odvetvia. Bez tohoto nemôžeme dosiahnuť úspech so systémom 5G. Hovorilo sa dnes aj o technickej štandardizácii a o cestovanej mape, ktorá sa tohoto týka a taktiež sme hovorili o cestovanej mape pre financovanie. Dúfam, že teda aj s tieňovým e, spravodajcom určite e, sa dopracujeme ku kvalitnému materiálu, ktorý potom budeme ďalej vedieť predložiť a verím, že získame podporu parlamentu, aby sme mohli skutočne pristúpať komplexne k tejto téme a zaviesť do praxe potom aj systém 5G. Teším sa na zasadnutie tieňových predstaviteľov a potom určite 25. apríla dôjde k hlasovaniu v rámci výboru ITRE o tejto téme. Ďakujem. Äh, Ďakujem veľmi pekne. A teraz, e, pani Verder, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, milé kolegyne, kolegovia. Ešte raz sa chcem poďakovať kolegovi Bonimu za jeho veľmi dobrý návrh správy Európska úroveň má záujem o túto veľmi dôležitú tému a prišla s návrhmi zo septembra. To bol taký posun vopredu. Cieľom je aj v členských štátoch, aj pri podnikoch veci posunúť. Napríklad Nemecká spolková rada návrh oznámila, že SMP školy, štátna správa a podobne v slabých vidieckých regiónoch dostanú, do, e, dostanú poukazy na internet v gigabitoch. A káblov, prevádzkovateľ káblovej siete povedal, že mesto Bohum až do roku 2018 bude prvým gigabitovým mestom Nemecka. To považujem za veľký pokrok. A pokiaľ ide o tej, ten veľký počet pozmenujúcich návrhov, tak sú veľmi dobre zlučiteľné a mne záleží na štyroch veciach. Takže poprvé rýchlosť, súťaž a to všetko a ďalšie aspekty, o ktorých treba naraz uvažovať. A naše ciele v rýchlosti dosiahneme len vtedy, ak budeme mať prostredie a reguláciu priaznivú pre hospodárskú súťaž a nesmieme zabúdať na spotrebiteľov. Spotrebiteľ musí byť vždy v centre záujmu. 5G sieť je samozrejme aj závislá e, od dobrej infraštruktúry a backupovej infraštruktúry a tu musíme sa zamerať aj na optické teda vlákna a súčasne budú aj iné technológie a tieto e, sklené vlákna môžu doplniť a musia doplňať aj iné technológie. A po tretie, práve na vidieku potrebujeme, myslím si, veľmi silnú štátnu podporu, stimuláciu, ale peniaze budú musieť prísť aj zo súkromných zdrojov a preto musíme zapojiť aj budúci dopyt a vertikálny priemysel má doteraz problémy sa zúčastňovať na týchto rôznych iniciatívach v kontexte 5G. Myslím si, že aj tu máme ešte čo zlepšovať. A po štvrté, pri všetkom potenciáli, ktorý máme, a nesmieme nikdy zabúdať na to, že výbor 5G má slúžiť vlastne spotrebiteľom. 5G musí byť dostupné pre všetkých Európanov, musí všetkým Európanom pomôcť, bez ohľadu na to, či je to niekde v nejakom hlavnom meste alebo na vidieku. A teším sa na ďalšiu spoluprácu, ktorú oznámil pán Bony. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ECR, pán e, Predsedo, ja... Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem kolegyňu, ktorá je tieňovou spravodajkyňou a nemohla byť prítomná na dnešnej schôdzi. Chcel by som oceniť prístup spravodajcu, pretože táto správa je súčasťou toho balíčka ohľadne komunikácie, ktorý teraz E, prejednávame a nie je to vôbec jednoduchý balíček, pretože táto správa, ktorá sa týka vo veľkej miere budúcnosti, je dôležitá, pretože nastaví pravidlá, ktoré budú e, vstupovať do platnosti v istom čase. Ja by som chcel podporiť to, čo povedal spravodajca, a síce, aby sme vytvorili jednoduché a jasné pravidlá pre, a aby sme tento rámec, regulačný rámec neskomplikovali hneď na začiatku, Určite je to dôležité pre maximálnu potrebu investícií, ktoré budú potrebné. E, 5G siete sú celkom novým technologickým krokom v tejto oblasti. Plne súhlasím so spravodajcom, že je dôležité, aby sme tu mali jasné a predvydateľné prostredie, do ktorého budú vstupovať investori a zároveň aj to, čo povedal, a síce, že od Bereku očakávame, že zo svojich skúseností z tých veľmi zložitých období nám pripravia taký rámec, ktorý nám otvorí dvere a nebude komplikovať situáciu a život investíciám a celému rozvoju 5G systému. Ešte raz vám ďakujem, pán spravodajca, a plne e, podporujem e, ten smer, akým sa vydal. Som presvedčený, že to patrí do toho balíčku, o ktorom dnes hovoríme a ktorý by mal byť ešte v tomto roku schváľovaný. Ďakujem, pán predseda. Ja Dank. Ďakujem pekne. A teraz pán Blanko López, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Ja plne zdieľam víziu, ktorú vyjadrila komisia, pokiaľ ide o e, tú, túto gigabajtovú soci spoločnosť. Ale ja si myslím, že aby sme to dosiahli, tak musíme sa vyhnúť dekoordinovanému postupu, ako tomu bolo v prípade 4G, čo viedlo k plitvaniu a oneskoreniu. Táto technológia už existuje e, v mestách vo veľkosti 86% a v menšom percentuálnom zastúpení na vidieku. A my by sme mali toto rozšíriť na celé teritórium EÚ a do všetkých sektorov spoločnosti. Rovnako si myslím, že toto všetko zohráva dôležitú úlohu pri vzdelávaní, aby sme mali občanov, ktorí budú schopní nielen využívať digitálne technológie, ale pochopiť aj ich zapojenie do e, vykonávania svojich základných práv a Takisto si to bude vyžadovať aj zvyšenú mieru kvalifikácie v okamihu, keď sa budú chcieť zapojiť na pracovný trh. Ďakujem veľmi pekne. Pani Pilar de Castillo. Áno, áno, ja plne súhlasím. A chcem zdôrazniť ešte jeden ďalší aspekt. A pani kolegyňa trvala na rozvoji e, sieti 5G a ja to chcem, nebudem to robiť, robila som to predtým, ale chcem sa zmieniť o jednej konkrétnej téme, ktorú ona e, nezmienila. To je trvanie, dĺžka trvania. Neexistuje žiadna substancia a situácia, kde by veľká investícia nepotrebovala dlhodobé využívanie. My musíme brať do úvahy, že potrebujeme nasiadiť približne 56 GHz a to budeme musieť disponovať dodatočným spektrom na, e, a to si vyžaduje veľké investície. Parlament konzistentným spôsobom vždy podporoval rozšírenie súčasného trvania 70 alebo 25, tak ako sme to my schválili, ale nie sú tu žiadne pochybnosti a už bolo povedané e, človekom, ktorý zastupoval analytikov, že musí byť toto prepojenie medzi investíciami a medzi podmienkami, ktoré podporujú investície. A on tam zdôrazňoval, že pokiaľ ide o spektrum, tak dĺžka trvania je naozaj nevyhnutným prvkom a musí byť predlžená. A potom sú tam mechanizmy na to, aby sme kontrolovali, že keď sa nerobí jedna vec, takže môžeme strácať. A tam potrebujeme posilu. A to je naozaj veľmi potrebné a ja prosím všetkých, ktorí budú zapojení do tejto práce, aby prijali svoju mieru zodpovednosti v tejto téme, aby sme túto tému riešili z hľadiska tejto objektívnosti a z hľadiska tejto potreby, ktorou je dĺžka trvania toho spektra. Ďakujem. Ďakujem a ďalej ďalší rečník. Veľmi pekne ďakujem my musíme pracovať na spektre a na kóde veľmi starostlivo. Ja plne súhlasím so spravodajkyňou. Ak to bude nová potreba na 5G, tak to už nie je v návrhu komisie. A heslo, ak to nevyužijete, o to prídete, to je otázka e, na, toho, na držiteľa práv, ako sa on zachová. Čiže toto treba naozaj ešte veľmi podrobne prediskutovať. S ľútosťou musím povedať, že 5G nie je jediná komunikácia, ktoré sa budú venovať e, existujúci operátori. Na trh vstúpia ďalší aktéry a mali by byť európsky, aby na tom zarobila aj Európa, aby Ázia nedodala infraštruktúru a Amerika obsah. Mali by sme všetko zvládnuť v Európe. Na 5G nemáme ešte žiadne normy, čiže o tom nemôžeme rozhodovať, ale všetci hovoria o tom, že mobilný svet nestačí. Nestačia na to len antény na e, mobilnú prevádzku. Je potrebné mať aj chrbticu, či už to budú vlákna, alebo niečo iné. Je veľmi ťažko si predstaviť, že tú chrbticu pre 5G poskytnú nejaké medené káble alebo medené vlákna. My chceme mať technologicky neutrálnu vec a preto tú chrbticu by každá krajina mala brať vážne. V správach som sa dočítala, že bolo na jednej univerzite v Londýne sa hovorilo o 48 gigách a my potrebujeme, aby tie objemy boli skutočne obrovské, aby 5G mobilita v budúcnosti bola možná, ale tá nebude behať na starej infraštruktúre. Je veľmi ťažké vysvetľovať to investorom a nemôžeme im hovoriť, aby investovali viac do niečoho, čo zastaráva. No a posledná poznámka, áno, Južná Kórea a ďalší, mm, toto všetko vlastne e, tieto krajiny pre, e, jednoducho prechádzajú v celonárodnom meradle, v celoštátnom meradle na túto novú technológiu a do roku 2025 už jeden kolega povedal, že aj jeho krajina prechádza na 1 giga. Čiže my by sme sa mali zamerať na to, čo môže Európa urobiť pre všetky členské štáty, aby dokázali ísť až nad rámec 5G. A ak sa nám to nepodarí, tak za to zaplatíme veľmi veľkú cenu. Ďakujem, ďalší rečník. Ďakujem. Ja by som chcel pozdraviť prácu, vynikajúcu prácu spravodajcu a chcel by som zdôrazniť tú integrovanú perspektívu, ktorou e, táto správa s ktorou táto správa bola vypracovaná v porovnaní s inými správami, pretože sú tu obsiahnuté viaceré dimenzie rozvoja európskej e, spoločnosti a gigabajtov pozmenujúce návrhy, ktoré som navrhol, som sa snažil zdôrazniť dve otázky, ktoré považujem za dôležité. Poprvé, e, inkluzívnosť. My e, jednoducho musíme vytvoriť takú spoločnosť, ktorá nebude vytvárať dvojitú, vy, dvojité vylúčenie pre občanov. Preto musí byť inkluzívny tento návrh. A ďalej, kvalita skúsenosti E, nezameriavajme sa na technológiu, tá sa bude vyvíjať v budúcich rokoch veľmi rýchlo. E, my sa musíme ekonomicky snažiť o najväčšiu neutralitu internetu, ale kvalita skúsenosti musí byť zabezpečená. A chcem zdôrazniť rovnako aj význam iniciatívy Wi-Fi for, for You, lebo ona môže pomôcť vyriešiť niektoré z týchto otázok. A my chceme vytvoriť nejakého integrovaného pilota, ktorý by tvoril akúsi referenčnú víziu pre Európu, Európanov i pre svet. A aby sme vyslali svetu signál, aká je európska vízia, pokiaľ ide o novú digitálnu spoločnosť. Ďakujem. Ja, recht herzlichen Dank. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dám slovo Európskej komisii. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi, pánovi Bonimu, za jeho návrh správy. Táto správa je veľmi vhodne načasovaná vzhľadom na ten hlasovací harmonogram a vyšle veľmi silný signál nielen pre legislatívnu prácu, ktorú tu robíme v tomto výbore, ale e, bude to signál pre mnohé aktivity, ktoré sa už dajú realizovať bez legislatívy na úrovni EÚ cez harmonizáciu technického spektra alebo na vnútroštátnej či lokálnej úrovni, pokiaľ ide o uľahčenie rozširovania, budovania sieti alebo spolupráce medzi operátormi a novými hráčmi na trhu, takzvané e, tie vertikály, o ktorých sme hovorili, alebo povedzme nové typy operátorov, čo je to najdôležitejšie z hľadiska vyslania signálu všetkým týmto procesom, je primeraná a vysoká úroveň ambície zameraná na posúdenie potrieb do roku 2025 a komisia to chcela diferencovať podľa 5G a tak, aby sme mali inkluzívny prístup a aby boli e, pokrytí aj tí najintenzívnejší využívateľia, či v priemysle, v komunikáciách, v verejnom sektore. A určite správa bude vychádzať z tejto dlhodobej vízie a konkrétneho posúdenia potrieb. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No, pán spravodajca Michail Bony, nech sa páči. Len veľmi stručne ďakujem veľmi pekne za všetky vaše návrhy. Analizovala som všetky pozmenujúce návrhy a myslím si, že sme na spoločnej ceste dosiahnuť na spoločný cieľ. To, čo je dôležité pochopiť, je toto. Táto správa bude skôr než legislatíva a myslím si, že túto správu môžeme použiť ako podporu propagáciu 5G, pretože je dôležité vidieť aj to, čo sa deje v Nemecku, čo sa zajtra podpíše v Ríme, kde budú zástupcovia všetkých európskych krajín. Bude tam spoločné vyhlásenie a autonómnych autách, takže je veľmi dôležité vytvoriť spoločné chápanie, vnímanie 5G, pretože potom bude jednoduchšie vytvoriť nové spoločného ducha pre budúcnosť 5G, implementovať legislatívu a mať dobré prostredie aj pre naše vzťahy s používateľmi, s potrebiteľmi, ktorí musia tiež pochopiť tie všetky nové možnosti, príležitosti, ktoré sa im ponúkajú e, 5G. Ďakujem veľmi pekne a budeme pracovať na kompromisoch a ja dúfam, že na čas skončíme našu prácu. Ďakujem veľmi pekne, kolega Bony. A chcem povedať, že hlasovanie v ITRE bude 25. apríla a pravdepodobne v plene sa bude hlasovať v júni. Týmto sa dostávame k poslednému bodu našeho programu dopoludnia a to je služobná cesta výboru ITRE na 11. schôdzu Fóra pre správu internetu IGF v Mexiku 6. 8. december 2016. A chcem teraz podporiť, e, požiadať Pilar de Castillo, aby nás informovala. Budem veľmi stručná. Je to vynikajúca správa, ktorú máme a všetci poslanci sa s ňou môžu oboznámiť. A všetko je tam vysvetlené veľmi podrobne. Chcem len povedať, že to bola že to bolo 11. rokovanie fóra pre správu internetu IGF a ich cieľom je maximalizovať príležitosti pre otvorený exkluzívny dialog, výmenu názorov, spravovanie a podobne, e, vymeniť si osvedčené postupy a identifikovať to, čo je dôležité, ako aj informovať odborné orgány a verejnosť, aby sme mohli vybudovať kapacitu pre správu internetu. Bola to veľmi veľká delegácia z rôznych výborov, celkovo nás bolo 11. Boli tam poslanci z rôznych výborov, a jeden z panelu Stua. Tentokrát sme znovu raz jasne videli, aká dôležitá je táto platforma, aby sme naozaj mohli špecifikovať dôležité veci, zdieľať rôzne prístupy, mať inkluzívny dialog, e, výmenu názorov o správe internetu a podobne. Takže môžem povedať, že to bolo mimoriadne jasné a z praktického hľadiska môžem povedať, že sme mali viacero rokovaní s rôznymi zúčastnenými stranami, e, viceprezidentom Google, ďalšími organizáciami, mimovládkami, akadémiami, organizáciami na ochranu práv dieťaťa. A pretože títo rôzni hráči sa zúčastňovali na rôznych aktivitách, workshopoch, seminároch. Môj záver je taký, že my ako parlament, my ako ITRE a komisia by E, mali spolupracovať s týmito platformami a naša prítomnosť je veľmi dôležitá. Je dôležité, aby sme boli prítomní nielen komisia, ale aj parlament. A myslím si, na záver chcem povedať, že musíme tlačiť na to, aby táto platforma žila E, máme tú silnú úlohu, e, silné miesto a obrátim sa aj na komisiu a ďalšie inštitúcie, pretože potrebujeme posilniť e, a udržať našu prítomnosť na týchto fórach aj v tejto platforme. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím už nikoho ďalšieho, kto by sa hlásil o slovo k tejto téme. Takže tým sme naplnili dnešné dopoludnejšie rokovanie a začneme dnes o tretej a teším sa, že sa tu stretnem s mnohými ďalšími kolegami. Prajem vám dobrú chuť a stretneme sa popoludní. Končím dnešné rokovanie.